Uh, Vážené kolegyne a kolegovia, vítam dezignovaného komisára Juliana Kinga na zasadnutí výboru a pre výboru Libu a Libe a na úvod mi dovolte niekoľko úvodných poznámok a potom dáme priestor pánovi teda Sarovi Julianovi. Najprv pokiaľ je o procedurálne aspekty, vychádzame z rokovacieho poriadku. Konkrétne ide o článok 118 a z prílohy. E, budeme hodnotiť e, viaceré aspekty, napríklad e, portfólio, komunikačné zručnosti a chcem zdôrazniť, že bol taktiež rozoslaný dotazník a Odpovede na tieto otázky boli taktiež zaslané vo všetkých príslušných jazykoch. A dezignovaný komisár odpovedal písomne a tieto odpovede sú, ako vravím, k dispozícii vo všetkých jazykoch a chcel by som vás všetkých povzbudiť, aby ste si ich prečítali, ak ste tak ešte neurobili. Pokiaľ je o štruktúru dnešnej debaty, bude to nasledovne. Dezignovaný komisár Najprv predniesie úvodné vystúpenie, ktoré nebude dlhšie než 15 minút. Potom bude priestor na 45 otázok a odpovedí. Každý časový úsek bude mať 3 minúty, minúta na otázku, 2 minúty na odpoveď. Tak, ako sme sa dohodli aj s predsedom výboru AFED, pánom Brokom, za tento výbor položí otázku pán podpredseda výboru Pašku. Takže otázky budú klásť predstaviteľia politických skupín a na konci zasadnutia bude mať pán dezignovaný komisár 5 minút na záverečné slovo. Dámy a páni, e, chcem zdôrazniť, že budem musieť veľmi pozorne sledovať čas. Ak e, nebudeme dodržiavať časový harmonogram, tak tí poslední v poradí sa k slovu nedostanú. Takže poprosím o časovú disciplínu a e, možno, teda ak budeme dodržiavať čas, tak bude ešte priestor aj na doplňujúce otázky. Ešte raz teda chcem zdôrazniť, že táto možnosť tu je. Bude poskytnuté tlmočenie do 23 jazykov a preto môžete hovoriť aj svojim jazykom, ale keď e, už hovoríme o tlmočení, prosím, nehovorte rýchlo. E, pokiaľ ide o samotný, e, samotné zasadnutie, je vysielané naživo, dá sa sledovať na príslušnej webovej stránke parlamentu a aj videozáznam bude na nej k dispozícii. Takže poprosím, keď e, budete chcieť sa ujať slova, e, zdvihnite ruku a to nám pomôže orientovať sa taktiež. Pokiaľ ide o tých, ktorí e, predstavujú médiá, to platí podobne. Teraz dávam slovo dezinovanému komisárovi a chcem ale najprv zdôrazniť dve veci, pokiaľ ide o jeho kompetencie a zodpovednosť. V poverovacom liste od pána Junckera sa uvádza, že chce, aby pán e, Julian King bol komisárom pre e, bezpečnostnú Európu a aby dbal na otázky e, právneho štátu a charty základných práv. A že bude spolupracovať taktiež aj s komisárom pre migráciu, vnútorné záležitosti občianstvo a že tu je predovšetkým 8 základných oblastí, o ktorých by sme sa chceli dozvedieť viac, teda pokiaľ ide o priority a ako hodlá dezignovaný komisár e, spolupracovať s ostatnými komisármi. Po druhé, dočítali sme sa taktiež, že v otázkach súvisiacich s bezpečnostnou úniou bude Európsky parlament a rada spravidla zastupovať Európsky parlament a radu spravidla zastupovať komisár pre migráciu vnútorné záležitosti a občianstvo, pokiaľ prvý podpredseda nerozhodne inak po posúdení jednotlivých prípadov a po, dohodnúť, po dohode s komisárom pre migráciu vnútorné záležitosti a občianstvo. Takže toto by sme tiež poprosili troška ozrejmiť, ako toto bude fungovať v praxi aj z hľadiska zodpovednosti voči nášmu výboru. Totiž e, zodpovednosť komisára voči parlamentu, voči tomuto výboru je veľmi dôležitá. Veľmi e, som pripravený na užitočné formy dialogu, aj pokiaľ ide o to, ako to vyjadril Sir Julian, že je pripravený veľmi kvalitne a štrukturovane spolupracovať s výroborom, teda pokiaľ je o priority a aj hodnotenie toho, čo vo svojom úrade dosiahne. Takže teraz dávam priestor pánovi Julianovi. Nech sa páči. Máte slovo. Ďakujem za slovo, pán predseda. Vážené dámy, vážení páni, som veľmi rád, že tu môžem dnes večer byť. Ak by mi niekto povedal ešte pred niekoľkými mesiacmi, že dnes tu budem s vami sedieť, tak by som mu neuveril. E, žijeme naozaj veľmi výnimočnú dobu e, Eh, mám tu čest, že ma menoval do tejto funkcie, dezignoval do tejto funkcie britská vláda. A eh, pán predseda Juncker eh, vytvoril toto miesto, aby posilnil komisiu, čiže komisára pre bezpečnostnú úniu. Niektorí si môžu položiť otázku, že e, na čo bude komisár za ten členský štát, ktorý e, chce opustiť EÚ, prečo dostal taký komisár túto dôležitú úlohu. Ale myslím si, že naozaj môžem poskytnúť ozajstnú pridanú hodnotu. Je to oblasť, ktorá je prioritná v, občia- v očiach našich občanov mám konkrétne skúsenosti v tejto oblasti, e, pretože e, mám za sebou skúsenosti e, z terénu z Írska, zo Severného Írska a nedávno aj z Paríža. Pretože pred dvoma mesiacmi som bol v Nís. Bol to ráno 15. júla a na vlastné oči som videl, aké strašné následky spôsobil útok z 14. júla. Ehm, veľký počet obetí, ešte viac zranených a tento útok poznačil celú Európu. A to ešte viac spôsobilo, e, že som si uvedomil, akú strašnú cenu na ľudských životoch môže spôsobiť terorizmus. Ehm, zastával som viacero postov v Brúseli, na rade, na komisii. Um, bol som e, radcom a bol som aj veľvyslancom vo Francúzsku a obhajoval som pozíciu britskej vlády počas kampane e, e, za referendum. Ale vždy som bol hrdý na to, že som Brit. A takisto som hrdý na to, že som Európan. Nevidím žiadny protiklad medzi týmito dvoma Eh, javmi. Ale moji um, spolupčania sa rozhodli, že Británia odíde z EÚ a my musíme rešpektovať toto rozhodnutie. Aby som rozptýlil akúkoľvek pochybnosť, poviem to úplne jasný, jasne. Ak budem potvrdený v mojej funkcii, budem odvádzať svoju prácu čo najlepšie. A to vo všeobecnom európskom záujme. Uh, a iba e, v, vo všeobecnom záujme Európy. E, ja si uvedomujem, že táto e, funkcia a vy očakávate od tejto funkcie z mojej strany nestrannosť a integritu. A ak po celom tomto procese sa stanem komisárom, tak príjmem na seba všetku zodpovednosť, ktorá sprevádza túto funkciu. 15 rokov uplynulo od 11. septembra. Myslíme ešte stále na tieto hrozby. Terorizmus a organizovaný zločin stále ohrozuje naše hodnoty a náš život. Niekto by povedal, že dnes ešte viac než predtým. Od madridských bombových útokov z roku 2004 sa uskutočnilo mnoho útokov, 14 ich bolo v Lani a viac než 600 obetí priniesli tieto útoky. Niektoré boli veľmi dobre naplánované a koordinované zločineckými skupinami a iné útoky boli jednoduché proste nožom. Ale sme svedkami aj toho, že aj zahraniční bojovníci sa vracajú a niektorých orgány poznajú, iných e, nie, niektorých poznajú ako zločincov obyčajných, ale zase máme dočinenia aj s ľuďmi, ktorí behom niekoľkých týždňov sa zradikalizovali. A niektoré z útokov sa dali čakať, niektoré nie. Organizovaný zločin začína taktiež e, veľmi efektívne pracovať, napríklad e, kybernetický e, zločin, terorizmus, ani organizovaný zločin neuznávajú hranice štátov a práve nedostatok koordinácie medzi členskými štátmi pomáha e, zločincom. Zoberme si napríklad európsku situáciu a hrozné útoky v Paríži v minulom roku. Niektorí e, tí útočníci e, údajne cestovali s falošnými pašmi, pasmi, e, prebývali e, vo Francúzsku a potom aj v Belgicku a v podstate vzhľadom na to, ako môžeme poraziť týchto teroristov, aké budeme efektívne spolupracovať. Dnešný svet je taký, že bezpečnosť jedného štátu je bezpečnosťou všetkých. Článok 4 práve poukazuje na to, že e, štát ako sami, sám nedokáže je zvládnuť takýto nadnáročný zločin a terorizmus. Teroristi nám chcú vziať naše hodnoty a bezpečnosti. A práve Eurobarometer e, poukazuje na to, že 82 respondentov žiada silnejšie protiteroristické opatrenie zo strany EÚ. Čiže treba prijať patričné opatrenia a konať tak, aby to prinieslo výsledky. A preto je nesmierne dôležitá tímová práca prvý podpredseda Timmermans, e, pán Avramopoulos, pani Jurova, určite k tomu budú svojou spoluprácou prispievať. A nakoniec aj v e, povedovacom liste, e, ktorý sa týka môjho menovania, predseda Juncker poukázal na to, že je nesmierne potrebné spolupracovať v rámci komisie aj v oblasti spravodlivosti, vnútra, dopravy a tak ďalej. Potrebujeme koordináciu, tímovú prácu aj s členskými štátmi, a predovšetkým s parlamentom a hlavne s vašim výborom. Ja viem, že váš výbor má ozaj obrovský záujem dosiahnuť to, čo je potrebné v oblasti bezpečnosti. A už existuje aj mnoho návrhov v tomto smere. Preto musíme ešte zdvojnásobiť svoje úsilie, aby sme sa dopracovali k tomu, že budeme mať efektívnu a udržateľnú bezpečnostnú úniu. Efektívnou myslím to, že sa budeme sústreďovať hlavne na implementáciu, že tie pravidlá, ktoré sú transponované do legislatívy, sa v praxi uplatňujú. A spoločne. Musíme zabezpečiť, aby pravidlá fungovali tak, ako boli mienené a aby sa využil ich plný potenciál. Tam, kde je potrebné sa budeme snažiť aj tvrdo presadiť za zákon a pravidlá. V prvom rade ale budeme hovoriť o tom, ako to chceme dosiahnuť. Výraz udržateľný. Keď hovoríme o útokoch, tie sú často komplexného charakteru a preto potrebujeme komplexný rámec pre ochranu EÚ. Základné práva musia byť ťažiskom tohto rámca. Moje skúsenosti zo Severného Írska poukazujú na to, že mier a zaistenie bezpečnosti to sa dá dosiahnuť len pri rešpektovaní základných práv. Dlhý boj proti terorizmu v, Ír, v Severnom Írsku dosiahol úspechy až vtedy, keď sa začali rešpektovať ľudské práva a potom aj teroristi, alebo tí, čo boli predtým teroristi, ustúpili od takej činnosti. Myslím, že práve táto charta základných práv je nesmierne dôležitá. Musíme sa opierať o princípy právneho štátu. A ak treba použiť nejaké silové prvky, tak to musí byť vždy v súlade s zákonom. Musíme sa ale opierať aj o vyjadrenie komisie, alebo oznámenie komisie za príklad 2016 a Musíme si vytvoriť cestovnú mapu pre boj proti terorizmu a organizovanému zločinu. A čo môžeme teda urobiť, aby sme posilnili svoje obranné mechanizmy? Poprvé, musíme naliehavo odsúhlasiť návrh smernice pre boj proti terorizmu. Predpokladám, že do konca roka to spolu s radou dosiahneme. Musíme prerušiť prístup teroristov k financovaniu. Ďalej, pokiaľ ide o strelné zbranie, myslím, že práve toto je veľká výzva, ako znížiť možnosť prístupu k nezákonne držaným zbraniam. Čiže v tomto že existuje akčný plán, treba ho implementovať. Po druhé, naše príslušné agentúry by mali zohrávať významnejšiu úlohu pri podpore národných orgánov pri ich úsilí v boji proti terorizmu a organizovanému zločinu. Ja som veľkým zástancom Europolu v tomto. Mali by sme práve využiť aj ten nový rámec, ktorý, tu, ktorý existuje. Europ, teda Europol má svoje stredisko pre boj proti terorizmu a toto je nesmierne významným prvkom, ktorý e, funguje v tejto oblasti. Ďalej, je tu e, taktiež zložka, ktorá sa sústreduje na boj proti kybernetickej zločinnosti. Príslušné národné orgány musia viac aj lepšie využívať to, čo ponúka Europol a Eurojust, teda spoločné vyšetrovacie týmy. Po tretie, musíme bojovať aj proti radikalizácii, pretože toto tá môže viesť k následnému extrém, násilnému extrémizmu a terorizmu. A to často pôsobí na mládež a deti. Vytvára sa úplná sieť pre e, zvyšovanie povedomia proti radikalizácii. Musíme pôsobiť aj vo väzeniach, aj v školách týmto smerom. Musíme taktiež podporiť aj tretí sektor, občianskú spoločnosť. Po štvrté, musíme lepšie pôsobiť proti teroristickej propagande a nenávistnej propagande práve v tomto zmere aj existuje internetové fórum EÚ, ale aj e, príslušne, príslušná zložka Europolu, ktorá sa venuje tejto téme. A že vlastne aj z internetu sa bude dať stiahnuť taký obsah, ktorý nie je akceptovateľný. Potrebujeme teda lepšie spolupracovať a musíme sa ťažiskovo sústrediť na efektívne zdieľanie informácie. informácií. A preto treba implementovať a používať efektívnym spôsobom systémy vzájomnej výmeny informácií. Napríklad sa to týka aj prímskeho dohovoru. Ale okrem toho je tu aj e, potreba implementovať smernicu o osobných údajoch cestujúcich. Po šiesté, popri tom, že budeme využívať tie nástroje, ktoré už sú, a budeme ich lepšie využívať, budeme hľadať aj nové. Napríklad E, tie niektoré opatrenia, ktoré sú v platnosti, nie sú dostatočne e, komplexného charakteru alebo sú príliš zložité alebo sú príliš fragmentované. Takže musíme zlepšiť aj kvalitu dát, ktoré vkladáme do systémov. Potom ide o to, aby sa ďalej kvalitne spracovávali a aby boli k dispozícii vtedy, keď sú dôležité a potrebné. Musíme povzbudiť e, skupinu na vysokej úrovni, aby E, aj v tejto oblasti dokázala efektívnejšie pôsobiť. Po siedme, musíme zefektívniť ochranu vonkajších hraníc. Teroristi aj zločinci pôsobia aj cezhranične. A preto systém vstupu a výstupu je nesmierne dôležitý, pretože zlepší kvalitu ochrany našich vonkajších hraníc. Príslušný systém pre cestovanie informácií, informácie a poskytovanie a povolovanie bude taktiež systémom, ktorý zlepší a zefektívni ochranu vonkajších hraníc. Kvalitná ochrana týchto hraníc umožní aj lepšie zasahovať proti pašovaniu. Ale samozrejme, terorizmus, migrácia, e, toto zostáva stále nesmierne dôležitá téma. A vieme, že je tu stále totiž priestor pre radikalizáciu. Po 8. Musíme poskytnúť, teda posilnúť schopnosti brániť aj e, kritickú infraštruktúru a tzv. jemné ciele. Mnoho sa už urobilo, napríklad v oblasti letectva. A ešte samozrejme je tu veľký kus práce, ktorý treba zabezpečiť aj v oblasti námornej. Obrana v oblasti internetu je tiež nesmierne dôležitá. Na záver, akékoľvek kroky, ktoré príjmeme, musia vychádzať aj z toho, že treba chrániť obete. Musíme sa konkrétne zamysliť nad obeťami terorizmu. A preto aj príslušná smernica sa zameriava na túto tému. Viem, ako je to veľmi dôležité pre váš výbor a veľmi úspešne, verím, sa nám podarí na tomto spolupracovať. Na záver mi dovolte ešte povedať niekoľko slov, ako sa ja vidím pri práci v spolupráci s vašim výborom LIBE. Vy ste tiež zdrojom inšpirácie a dokážete vyvinúť aj politický tlak. A určite nám pomôžete posilniť práve tú implementáciu a tú reálnu prácu. Verím naozaj tomu, že výkonná moc musí byť zodpovedná parlamentu a som o tom presvedčený. Okrem toho, že máte nejakékoľvek formálne e, vypočúvania a tak ďalej, veľmi rád budem reagovať pravidelne e, na vaše žiadosti, prípadne vám pravidelne vás informovať o tom, aký prokrak sme dosiahli pri vytváraní Bezpečnostnej únie. Veľmi rád e, chceli ste od nás a odo mňa, aby som poskytol pre, nejaký prehľad efektivity tých rôznych prístupov k boju proti terorizmu a politiky, ktoré v tejto oblasti máme. S tým súhlasím, chceme to vypracovať. Potom chceme dať dohromady e, takúto e, to know-how, ktoré máme v tejto oblasti, tak aby sme dali, zároveň brali do úvahy tú citlivú povahu tohoto druhu informácií. A môžem vás uistiť, že bez ustania budem pracovať s kolegami z komisie, s vami, aj s národnými orgánmi, aby sme naozaj zabránili tým, ktorí nás chcú, v tom, aby, tým, ktorí nám chcú zjať našu slobodu, aby sa im to podarilo, tak aby sme vytvorili EU, ktorá bude bezpečnejšia pre našich občanov, ktorá bude inkluzívnejšia a zároveň odolnejšia. A tým, že to budeme robiť, ale nesmieme zabúdať na základné práva a hodnoty, ktoré chceme nielen ochraňovať, ale aj podporovať. Pretože ak sa nám nepodarí ochrániť práve tieto základné práva, tak sme zlyhali. Ďakujem vám pekne za pozornosť a teším sa na vaše otázky. Ďakujem pekne, pán designovaný komisár. A dostávame sa k prvému kolu otázok, ktoré sa ktoré budú klásť koordinátori našich e, tu z tohoto výbora, konkrétne Roberta Mecola za EPP. Nech sa páči, máte slovo. E, ďakujem pekne, pán King, za to, že ste dnes večer prišli a ďakujem za vaše rozsiahle úvodné stanovisko. Keďže som prvá, na tomto zozname otázok, tak by som sa spýtala, či by ste nám mohli povedať podrobnejšie, ako budete podporovať práve tú bezpečnostnú úniu práve dnes v situácii, kedy situácia je veľmi ťažká a práve s tým, že stále máme rôzne medzi vládne prístupy k otázkam hľadne boja proti terorizmu. A ďalej otázka, eh, aj keď berieme do úvahy tie jednotlivé kompetencie jednotlivých orgánov, keď sa pozrieme na tých teroristov, ktorí prichádzajú z cudzích krajín a prípadného odobrania pasu. Je to otázka, je to vec, ktorú by ste boli ochotní realizovať a myslíte si, že by to bolo opatrenie, ktoré by pomohlo znižiť aktivitu práve týchto eh, ľudí, ktorí prichádzajú z cudziny a cudzincov, ktorí prichádzajú do EÚ s cieľom spáchať tu teroristické činy? E, úplne sa mi nepodarilo <laughs> vidieť vás, takže môžem vás poprosiť, keď kladiete tú otázku, aby ste sa nejak ozvali prípadne, aby ste teda mali trpezlivosť, ak vás nedokážem hneď lokalizovať. Na vašu otázku, pani Roberta Mecová, súhlasím, e, že potrebujeme naozaj komplexný, viacúrovňový prístup, ktorý bude pokrývať všetky oblasti EÚ. A samozrejme, musíme vychádzať z rámca zmluv, základných zmluv, ale nemyslím si ani, že by to členské štáty dokázali urobiť individuálne. Takže v tomto určite EÚ má svoju úlohu a určite máme čím prispieť. Dokážeme e, dať k dispozícii tie agentúry, ktoré máme, ďalej systémy, a to nie len informačné. Dokážeme posilniť hranice a aj e, vlastne zázemie pomocou systému SIS, šengenský informačný systém. Legislatíva ďalej, ktorá dokáže stanovovať štandardy, napríklad boj proti praniu špinavých peňazí, dokážeme facilitovať spoluprácu, tu sa ponúka príklad, napríklad, príklad e, z rozkazu pre vyšetrovanie spoločného európskeho rámca pre vyšetrovanie. A ďalej máme skvelé know-how ohľadne proti radikalizácie, potom financie, Horizon 2000 a ďalšie nástroje a dokážeme poskytovať spoluprácu s tretimi krajinami. Takže toto je naozaj celý rad opatrení, v ktorých dokáže EÚ byť aktívna. Čo sa týka vašej konkrétnej otázky ohľadne pasov a e, teda tých cudzích štátnych príslušníkov, ktorí sa angažujú v terorizme, Samozrejme, otázka pásov, ich odoberania, prípadne vydávania je otázka členských štátov a kompetencia členských štátov. E, bavil som sa už niektorými aj o tejto téme a samozrejme európska legislatíva umožňuje členským štátom zabrániť vstup, vo vstupe e, komukoľvek, koho uznajú za vhodné alebo ktorý nesplňuje legislatívne požiadavky. Takže myslím si, že toto by bolo skôr e, v kompetencii komisárky Jourovej. Ďakujem pekne. Ďalšia otázka, pani Parkinson zo skupiny SND. My v SND už veľmi dlho voláme po nejakom prehľade e, všetkých opatrení, ktoré EU má v tejto oblasti, tak aby sme dokázali zhodnotiť, čo funguje a kde naopak máme medzery a kde potrebujeme pridať hľadiska implementácie. Vo vašej roli komisára pre bezpečnostnú úniu máte v pláne urobiť takéto vyhodnotenie a takýto prehľad, hlavne čo sa týka Eh, aktuálne používaných opatrení, tak aby sme videli, kde eh, máme mínusy a tak, aby sme ich dokázali buď napraviť, prípadne, v prípade, že je tam nejaká hm, nadmerná legislatíva, tak ju zjednodušiť. Ďalej, keďže chceme ochraňovať našu slobodnú a, eh, a demokratickú spoločnosť, ako zabezpečíte, aby všetky aktivity komisie splňovali tieto hodnoty hlavne otázky napríklad proporcionality, transparentnosti a ochrany osobných údajov. Ako to chcete zabezpečiť? Ďakujem za túto otázku. Na začiatku svojho úvodného stanoviska som povedala, že súhlasím s tými, kto chcú práve vytvoriť takýto prehľad. Prehľad všetkých existujúcich politik a opatrení v tejto oblasti. Myslím, že to som veľmi jasne povedal a myslím si, že práve v roli komisára pre bezpečnostnú úniu by som bol tým správnym človekom na vypracovanie takéhoto prehľadu. Niektorí e, sú zastanci toho, že by sme mali takto aktivitu zastaviť, kým budeme robiť konkrétne kroky. Ale ja si to nemyslím. Ja si myslím, že naozaj je treba na to, aby sme našli tie vhodné režimy spolupráce alebo tých opatrení, ktoré fungujú, je treba urobiť takýto prehľad a prehľad toho, čo funguje, aký to má dopad na úrovni členských štátov a tak ďalej. Takže tento záväzok som tu verejne dal. K druhej otázke, pani Sipolová, pretože to je naozaj kľúčová záležitosť eh, celého toho rámca, ktorý tu chceme vytvoriť. A chcem, aby tu neostala žiadna nejasnosť. Naozaj žijeme tu v situácii a v takom rámci, ktorý je definovaný aj pomocou judikatúry, Schrems a ďalšie, ktoré ste poznáte a ktoré sa teraz realizujú v rôznych stanoviskách. A tento rámec, ktorý máme podľa rôznych aj súdnych rozhodnutí, určite budeme rešpektovať, pretože chceme mať bezpečnú a udržateľnú in úniu. A akékoľvek výnimky by mali byť proporcionálne, naozaj výnimočné a musíme mať jasné pravidla ohľadne prístupu k dátam a musíme rešpektovať e, to súkromie tých osobných údajov. To je vôbec základné východné predpoklad, východiskový predpoklad, ktorý máme. Ďakujem pekne a slovo má Timothy Kirkrope za konzervatívcov. Sir Julian, mohli by ste nás prosím uistiť ako členov tejto výbory, že Bezpečnostná únia, ktorá je samozrejme dôležitá, nebude eh, rozširovať svoje kompetencie a že sa udrží jasné rozdelenie medzi napríklad mm, spravodajskými službami na národnej úrovni a využívanie týchto informácií v rámci EU, spolupráce EÚ. A ďalej, ako vidíte vývoj v tejto oblasti v najbližších rokoch, hlavne ak vidíme, že niektoré mm, e, napríklad politické strany aj v parlamente volajú potom, aby sme e, zašli v tomto smere o mnoho ďalej. Druhý bod, ktorý chcem spomenúť, bol som spravodajcom pre spoločné vyšetrovacie týmy, ktoré sa realizovali v roku 2001. A to, či boli úspešné, vlastne nie je jednoznačné. Tie názory sa rôznia. Vy ako komisár eh, chceli by ste obnoviť tieto spoločné vyšetrovacie eh, týmy s tým, aby sme mali aktívnejšiu cezhraničnú spoluprácu práve pri boji a vyšetrovaní, boji proti terorizmu a vyšetrovaní teroristických zločinov? Ďakujem za túto otázku. Vo svojej odpovedi na prvú otázku som veľmi jasne povedal, že chceme fungovať v rámci, ktorý je vymedzený základnými e, zmluvami a zmluvnými ustavedaniami a je v tom prípade jasné, čo môžeme a čo nemôžeme. Tie hrozby, ktorým dnes čelím, ktorým dnes čelím a ktoré som v krátkosti popísal, sa týkajú nás všetkých. E, celej Európe. A naozaj by sme mali robiť všetko, čo je v našich silách, aby sme spolupracovali a správnym spôsobom reagovali. A to pre mňa znamená posilniť tú spoluprácu a hlavne vytvárať dôveru. Pretože tie systémy fungovať nebudú, pokiaľ im ľudia nebudú doverovať. Myslím si, že naozaj tu máme príležitosť dnes konkrétne, aj čo sa týka vašej otázky, vytváranie týchto posilňovať napríklad Europol, vytváranie vytvorenie tzv. systému CTC, ktorý vytvorí vlastne platformu práve pre spoluprácu, ktorá snad bude požívať dôveru medzi jednotlivými členskými štátmi a umožní spoluprácu, cezhraničnú spoluprácu. Po útokoch v Paríži sa ukázalo, že tá spolupráca medzi Europolom a francúzskými belgickými úradmi E, nám ukázala, že to je možné. A aj vďaka tomu mám tú doveru, že dokážeme vytvoriť takéto naozaj praktický rámec a praktickú platformu pre tú spoluprácu, ktorá reálne bude fungovať. Všetko to vychádza z e, tých rámcových dôvodov, ktoré máme. Tie spoločné vyšetrovacie témy, tzv. G, tie IT, určite by sme mali podporovať členské štáty a ich orgány v akokoľvek môžeme. A tým si myslím, že tie týmy JIT by tiež mohli fungovať. Preto ma prekvapilo v nedávnych rozhovoroch e, s ľuďmi, ktorí v tejto oblasti pracujú, že sa to nerealizovalo na toľko, koľko by človek čakal. Dúfam, že naozaj budeme mať čím skôr pozitívne príklady a skutočné príklady spolupráce, tak ako to bolo v prípade spolupráce po parížských útokoch e, pomocou platformy Fraternité tak aby sme dokázali podporiť túto spoluprácu napríklad agentúrami Frontex a e, pohraničnými strážami a tak ďalej. Pani Cecilia, Cecilia Wekström za skupinu ALDE. E, menom skupiny ALDE, vážený pán dezignovaný komisár, vás tu vítam. E, vaše portfólium, portfólio je veľmi dôležité, ale žiaľ, častokrát ho zneužívajú práve tí, ktorí by chceli vidieť EÚ rozdelenú, pretože bezpečnostná únia nás aj realizáciu ešte len čaká. Moja otázka je, ako zabezpečíte, že tie diskusie a rozvoj politiky ohľadne bezpečnostnej únii vychádzajú z skutočných dôkazov a vychádzajú z reálnych výsledkov bezpečnostnej politiky. Dokážete dať záväzok, že bude jasne vždy rozlišované medzi bezpečnostnou politikou EÚ na jednej strane a, a politikou ohľadne azylovej, azylu a politiky na druhej strane. A druhá otázka. Aj keď máme už e, vlastne celoeurópske, niektoré národné bezpečnostné celoeurópske opatrenia, s stále taký ten extrémizmus, pri, um, opatrenia ohľadne extrémizmu a radikalizácie, zdá sa, že ako si pokrivkávajú. Čo by ste doporučili na to, aby sme posilili našu snahu aj v tejto oblasti, teda v oblasti proti radikalizácie? Myslíte si, že je treba nejakým spôsobom rozdeliť a prerozdeliť znova zdroje na úrovni EÚ, tak aby sa znižovala radikalizácia a násilný extrémizmus, hlavne čo sa týka e, práce na tej celoeurópskej úrovni, komunitárnej úrovni a boji proti e, diskriminácii a stigmatizácii. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Jediný spôsob, akým vidím ja ako vidím, ako je robiť, aby politika bola efektívna, je, že naozaj vychádza z tých reálnych dôkazov. To je tradícia, v ktorej e, som vyrastal, v ktorej fungujem a ktorú chcem e, dodržiavať aj vo svojej práci naďalej. Tie, tá mechanika toho, alebo teda realita toho, ako to konkrétne bude fungovať, tie konkrétne opatrenia, to je treba ešte nejakým spôsobom doladiť. Viem, že ľudia už sú frustrovaní z toho, že častokrát sa politika robila veľmi rýchlo a nedokázali sa vlastne aplikovať a realizovať postupy aj opatrenia, ktoré by sa čakali e, a výsledky sme nemali, ktoré také, ako sme čakali. Takže naozaj ja chcem vychádzať aby, z toho, aby tá politika bola zdravá, vychádzala z reálnych faktov. Druhá otázka migrácie a azylu. Dúfam, že sa mi to podarilo aj veľmi jasne vyjadriť v tom svojom úvodnom stanovisku. Tieto veci naozaj netreba miešať. Netreba ich zmiešavať, pretože e, tá politika a e, týmto e, gratulujem aj komisárovi Abramu Púlosovi za jeho prácu, pretože naozaj ich politika je úplne iná a je tam treba obviesť iný druh práce, než to, čo robíme my. Sú naozaj prípady teroristov, ktorí využili nejaké svoj migračný pôvod, aby sa dostali do Európy a preto je treba učiniť kroky, ktoré samozrejme potrebujem na to, aby sme posilnili tie hotspoty a šíriť vlastne tú najlepšie skúsenosti a prax práve na týchto hraničných bodoch. Ale to všetko musí rešpektovať všetky princípy, ktoré máme vo vlastne migrácii a azylov a podporovať aj tento druh politiky. Ešte len teraz veľmi stručne tretia časť vašej otázky, ktorú zodpoviem. Čo sa týka boju proti radikalizácii. Eh, takéto nejak témy, týmto témam som sa venoval vlastne trošku v inom kontexte, ale veľmi podobne otázke Severnej, v Severného Írska. A to, čo som ja zažil, je, že sa to nedá robiť naozaj iba tak od stola alebo niekde z výšky, pretože e, ľudia, ktorí majú, sa venujú takému teroristickej činnosti, nechcú mať nič dočinenia s tými vysokými vrcholnými politikmi. Nie, potrebujete mať kontakty s občianskou spoločnosťou, s lokálnymi politikmi a tak ďalej. A vidím, že už sa takáto práca aj tu robí, aj jednoducho deje sa to, preto by som to určite podporovala všetkými možnými prostriedkami, aj finančne, tak aby sa v rámci EÚ vytvorila také podhubie e, tých lokálnych aktérov, ktorí budú pracovať na tomto poli e, proti radikalizácie. Pani Cornelia Ernst za Glengel a koordinátorka e, neziskových aktivít. Nech sa páči. Ähm, no, ja by som chcela položiť dve otázky, alebo teda viacero otázok. Chcela by som vedieť, ako sa E, e, vlastne liší vaša funkcia od komisára Avramopulosa, pretože nemáte predsa generálne riaditeľstvo, kto vám poradí, keď veci nepôjdu dobre. A potom chcem sa spýtať e, na niečo, čo ste už hovorili. Budete implementovať legislatívu a ide aj o to, či daná legislatíva je kompatibilná s mm, právom jednotlivých národných štátov. A potom je tu aj otázka, e, že Európsky súdny dvor môže vyhlásiť túto legislatívu za nekompatibilnú. E, takisto aj dohoda TTP s Kanadou. Ďakujem pekne, že mi kladíte tieto praktické otázky ohľadne tej našej reálnej spolupráce. Je to, vyschádza to z kultúry, v ktorej som vyrastal. A v, takéto, v tej britskej kultúre ľudia proste spolupracujú. Takže pre mňa je naozaj prirodzené, je to mojou prirodzenosťou, že tí kľúčoví komisári by mali spolupracovať a spolupracovať ako tým. A naozaj vo chvíli, kedy e, naši občania po nás chcú, aby sme sa viacej sústredili práve na otázku bezpečnosti a s tým súvisiace otázky, tak si myslím, že by som bol vlastne iba, vidím sám seba ako ďalší zdroj, ako nejaký mimoriadný zdroj, ktorý tento tým môže využiť na to, aby sme tie témy dokázali nejakým spôsobom spracovať, pohnúť vpred práve v službe eh, pre našich občanov. A nie je to iba spolupráca s komisárom Avramopulosom. Keď sa pozrieme, čo je treba robiť na, na poli deradikalizácie, znižovanie radikalizácie, tak je to treba naozaj rozpracovať veľmi podrobne aj na úrovni školstva, práce s mládežou, nejaké podporné štruktúry, ktoré môžeme vytvoriť, napríklad aj ekonomická podpora. A tam budeme musieť spolupracovať e, s mnohými kolegami. A preto vítam práve to, že pán predseda vytvoril takúto pracovnú skupinu, task force. Keď som naposledy pracoval v komisii, tak to bolo vlastne generálne riaditeľstvo, ktoré fungovalo tak trošku izolovanie. Niekedy tá, to bol tento prístup, bol efektívny, no kedy nie. A preto naozaj vítam ten prístup takéto horizontálnej pracovnej skupiny, ktorá umožňuje takéto prepojené tímové fungovanie. Čo sa týka európskej legislatívy a rešpektovania tejto komunitárnej legislatívy, Spomínali ste to kanadský z PNR, z, e, rozhodnutie súdne. E, prečítal som si názor štátneho zástupcu, a, ktorý tam rozporuje niektoré body ohľadne e, prístupe používania aj z tých obmedzení. Uvidíme, čo, aké bude konkrétne potom ešte teda ďalšie rozhodnutie súdu, ale ja by som na ne rozhodne v prvom rade vyčkala. Čaká nás ďalšia otázka, šiesta otázka za, stranu, e, za frakciu zelených. E, pani Židec z Argentíny. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem, pán King. Hovorili ste, že musí e, sa pre, mu, teroristom treba zabrániť prístup k financovaniu. A uh, chcem sa spýtať na trasty, pretože toto môže podporovať teroristické aktivity. E, tam sú aj e, tieto trasty. Tieto nadácie môžu byť e, využité na financovanie týchto teroristických organizácií. Ako hodnotíte britské natácie a návrh komisie, ktorý je na stole? A potom druhá otázka. E, dlho ste pracovali ako diplomát a úradník, ale nemáte politické skúsenosti. A ja nechcem pochybňovať vaše schopnosti, ale e, chcem ale chcem pochopiť, e, prečo Briti nemenovali na tento post politickú postavu. E, pretože tu máme e, rokovania o Brexite e, v Rade. Ďakujem. Well, can I, can... Ďakujem. Takže ja by som začal rád tou druhou otázkou. Nie som politik, ale posledných 25 rokov som e, strávil tým, že som plával v tom politickom mori. Ja nechcem robiť e, politiku v tejto téme, ale chcem využiť tie politické schopnosti a kompetencie, ktoré mám, aby som e, presadil túto tému. Ja nevidím túto úlohu ako nejakú druhoradu alebo ako úvezok, ako polovičný úvezok mám eh, mm, dôveru pána Junkera a eh, ja naplním túto dôveru, budem pracovať eh, veľmi úsilovne. A nebudem sa vyjadrovať k Brexitu a k všeobecným témam ohľadom Brexitu. Ak niektorí sa chcú spýtať uh, ohľadom Brexitu. Uh, poviem vám to isté. Ja som tu pred vami na to, aby som diskutoval o, o tom, že ma, či ma teda potvrdíte v tejto úlohe. Čo sa týka uh, financovania terorizmu, je to veľmi dôležitá téma, ktorú musíme riešiť a naozaj vítam prácu, ktorú odvádzate v tejto téme chcem čo najskôr predstaviť niekoľko návrhov. Ide o harmonizovanie trestných sankcií, ďalej um, rozkazov na zmrazenie finančných prostriedkov, um, zabranenie nezákonným prevodom peňazí a takisto aj um, konanie proti tým, ktorí Vyzvierávajú tieto peniaze. A takisto aj konanie proti nadáciám. Ja to urobím ako člen kolegia a, a nebudem to robiť ako zástupca britskej vlády alebo britských záujmov. E, siedma otázka. Pán Jared Button. E, prajem dobrý večer. Chcem sa spýtať, prečo Británia vôbec menuje eh, eh, komisára, keďže prednes, prednedávnom eh, jeden podal demisiu. Keď vás počúvam, tak zdá sa mi to ako business as usual. Vy ste už povedali, že EU by mala byť uh, úplne nezávislá a budete pracovať v záujme Európy a nie Británii, Británie. A um, nie je dobré, aby človek mal dvoch majstrov. A ak dôjde ku konfliktu záujmov Spojeného kráľovstva EÚ, e, ktorému pánovi budete slúžiť? A po druhé, e, ako, dl- ako dlho si myslíte, že to táto vaša funkcia vydrží, pretože však Británia môže hocikedy odísť eh, z EÚ. Eh, ja rešpektujem vašu kariéru, ale mm, ako to bude mať budúcnosť? Eh, musím povedať, že nie úplne s vami nesúhlasím. Ja by som rád osvetlil niektorých z tých bodov. Ja si nemyslím, že e, by ste mali vidieť v mojej nominácii niečo, čo sa týka Brexitu. Ja som tu nie preto, aby som obhajoval pozície e, britskej vlády, ale myslím si, že náš e, premiérka bola úplne jasná, úplne jasne povedala, o svoj postoj k referendu. Čo sa týka toho trvania, ako tu dlho budem, e, ja nemôžem tu hovoriť nejaké predpovede, ako budú prebiehať rokovania. E, to naozaj nemôžem. A nemôžem komentovať rokovací proces, najmä ten, ktorý sa ešte nezačal. Otázka prísahy tá prísa, ktorú som eh, ktorú mám, ja ju berem naozaj seriózne a vážne. A ako práv, správne hovoríte, ja budem úplne nezávislý v tom realizovaní mojich zodpovedností a nebudem sa snažiť získavať inštrukcie od akékoľvek vlády alebo od nejakej organizácie. Takže takto sa budem správať ako člen kolegia. Question number eight on behalf of the EA. Otázka 8, pani Janice Atkinson. Vítam vás, Sir Julian. Uh, dúfam, že vaša funkcia bude uh, krátka. Naozaj som zarazená tým, že ste tu. Po 21. júna majority voted to come out of this place. You don't own an allegiance to this place. Vy nie ste nejak naviazaní na toto miesto vernosťou a som rada, že súhlasíte s tým, že otázka bezpečnosti je národnou kompetenciou, ale nakoniec, keby ste počúvali, o čom býva debata, rozpráva tu u nás, tak potom ako budete reagovať na to, keď povieme však, tí džihadisti nebudú rešpektovať základné práva. A treba, keď nejaká krajina vezme svoje povinnosti veľmi vážne, napríklad Maďarsko, na rozdiel od toho, celé spoločenstvo to akoby nebralo dosť vážne a potom sa ukazuje prstom na Maďarsko. Myslíte, že toto by sa malo potom uplatňovať celkovo? Ďakujem za otázku. Ak e, naozaj nie som tu preto, ak dovolíte, aby som obhajoval stanoviska vlády, jej veličenstva. Ale samozrejme, ak v rámci procesu budem menovaný, budem potvrdený do funkcie komisára, zložím prísahu a nemám s tým problém a nebudem mať problém ani náležite konať a potom samozrejme budem konať vo všeobecnom záujme EÚ, čiže v záujme všetkých obyvateľov Európskej únie, vrátane tých občanov Spojeného kráľovstva, ktorí sú vlastne súčasťou EÚ, kým Británia neopustí, neupustí EÚ. E Pokiaľ je otázku bezpečnosti a v tom zmysle, či toto miesto tu a Európa môže pomôcť? Myslím, že áno. Preto tu ide o veľmi vážnu prácu a preto som hneď v úvodnom stanovisku aj na toto poukázal. Súhlasím sami, že džihadisti ako teroristi neuznávajú základné práva. A preto potrebujeme proti tomuto terorizmu bojovať a posilniť našu obranu a aby sme chránili náš spôsob života. Ďakujem, pán dezignovaný komisár. Teraz pristúpime k druhému kolu otázok. A začíname otázkou čísla 9. A chcem povedať, eh, vážené kolegovia, dodržiavajte čas. A chcem teda poďakovať tým, ktorí čas dodržali, len málo kedy sa to presiahlo. Eh, číslo 9, pán Česovský, nech sa páči, pán dezignovaný e, komisár. Dúfam, že moja angličtina bude taká dobrá ako, aspoň v časti taká dobrá ako vaša francúzština. A pokiaľ je o harmonizáciu v oblasti bezpečnosti a imigrácie, mm, mala by predkladať, že teda e, Británia iný postoj, keby neopustila Britániu, ale no, teda, pokiaľ je o rokovania o Brexite, že by to malo súvisiať aj s rokovaniami o ušom partnerstve, pokiaľ ide o spomínanú tému? Ďakujem. Toto je... Nech sa páči už druhé kolo otázok, takže nech sa páči, poprosím pána dezignovaného komisára o odpoveď. Ďakujem za otázku. Veľmi pekne ďakujem. Problém, ktorý tu mám v tom, že sa snažím odpovedať štrukturovaným spôsobom, je v tom, že mi kladiete otázky, ktoré sa týkajú postojov e, britskej vlády a nakoniec sa začína ešte špekulovať o procese rokovaní, ktoré povedú k odchodu Británie. Takže poprosím, vydržte to so mnou ešte, ak o, sa obmedzím v odpovedi na nasledujúce. Ako som už e, pri viacerých príležitostiach bol svetkom toho, máme hrozby pre mier, sú tu bezpečnostné výzvy a tie sú spoločné pre všetkých nás v Európe. Keď teda britská, britská vláda nakoniec prikročila k tomu, že rešpektuje výsledky referenda, stále je Londýn dve hodiny vlakom z Paríža a nejaké tri hodiny od Bruselu. Džihadistickí teroristi nerozlišujú medzi Bruselom, Parížom, Londýnom a nerozlišujú ani medzi vzťahom, aký má nejaká krajina voči EÚ. A samozrejme aj po tom budeme mať stále spoločný záujem e, postaviť sa proti týmto hrozbám. Ďakujem. Druhá otázka za SND, pani Mariu Lauristin. Ďakujem za slovo, Vážený pán dezignovaný komisár, ako súčasť portfólia budete mať aj zabezpečenie operability informačných systémov a spomínali ste to už v úvode, že budete práve podporovať eh, skupinu na vysokej úrovni pre informačné systémy, aby pokračovala vo svojej práci. V tomto kontexte mohli by ste prosím povedať troška viac o tom, aká bude tá spolupráca, aké myšlienky, aké nápady prinesiete, na čo budete klásť dôraz ako na prioritné. A v rámci tejto expertnej skupiny, či urobíte niečo ako super databázu, či sa niečo takého vytvorí, že to bude spoločná európska databáza, pričom teraz vieme, že ich tu viacero tých databáz v Európe. Konkrétne teda, mohli by ste nám povedať viac o tom, aké riziká tu vidíte pri takejto superdatabáze, hlavne z hľadiska ochrany osobných údajov. Pravili ste, že máte obrovský záujem o to, aby sa zachovala správna rovnováha medzi ochranou osobných údajov a bezpečnosťou. No a pri, v prípade tejto superdatabázy, ako na to nazeráte? Ďakujem vám za otázku a veľmi si vážim aj rámec, v ktorom ste, alebo do ktorého ste zasadili svoju otázku. Poukazuje to na to, že máte aj hlboké otázky, znalosti o ochrane údajov. No, prečo som to spomínal v úvodnom vystúpení? Preto, lebo táto skupina je veľmi dôležitá a zaoberá sa veľmi vážnymi a dôležitými otázkami. Dúfam, že budem s týmito odborníkmi spolupracovať, aby sme mohli efektívne a rýchlo pracovať. A preto tam teda už v lete 2017 sa nám podarí dosiahnuť nejaké konkrétne výsledky. Viem, že časový harmonogram bude dosť nabitý a tí odborníci sa musia zamerať na právne, technické aj prevádzkové aspekty tejto siete a týchto systémov vlastne, ktoré máme. A dúfam, že budú hľadať celý Eh, rád možných riešení, že tam nebude len jeden modus operandi, jeden model. Dúfam a som presvedčený, že títo odborníci naozaj budú rešpektovať aj základné prác, práva, aj eh, ochranu údajov budú pokladovať za ťažiskové. Samozrejme, je potreba sa týmto smerom uberať, pretože tieto systémy sa týkajú tých kvality dát, ktoré tam vložíme, potom ako sa to spracováva, ako sa to využíva. Takže je tu táto možnosť, či budeme mať jeden zdieľaný interfejs, či jedno zdieľané rozhranie napríklad, alebo či tu bude viacero systémov, ktoré navzájom budú komunikovať. A jedna z možností, pokiaľ viem, je aj taká, a vy ju citujete, a to je spoločná databáza. Nech už bude taká či onaká alternatíva, e, som presvedčený o tom, že vždy sa musí rešpektovať to, aké sú príslušné pravidlá pre ochranu osobných údajov. Ja verím, že e, toto je ozaj veľmi dôležitá téma a nastane v nej pokrok. Otázka číslo 11, druhá otázka ECR, pani Helga Stevens. Pán Sir Julian King, ste presvedčení o tom, že členské štáty, či už pro, cez programy vnútroštátne alebo programy EÚ, by mali e, mať e, viac vplyvu na poskytovateľ internetových služieb vo vzťahu k tomu, aby sa zabránilo inf- šíreniu informácií, ktoré sa dajú zneužiť pre teroristické účely? No, to sa týka aj napríklad údajov PNR, teda o údajov o cestujúcich. A či si nemyslíte, že treba by sa malo rozšíriť e, tento systém PNR, ktorý funguje zatiaľ len pre lietadla, či by sa to nemalo rozšíriť aj na lode a vlaky? Ďakujem. Ďakujem za otázku. Pokiaľ ide o poskytovateľ internetových služieb, Myslím, že toto je dôležitá oblasť a existuje, existuje tu viacero rôznych aspektov a jeden z nich, na ktorý chcem veľmi poukázať, je práve e, otázka boja proti radikalizácii a nenávistným prejavom, proti teroristickej propagande. Proste teda je tu celá e, sieť toho, čo je právne, čo je zákonné, čo je nezákonné a ako nakoniec e, mať alebo uskutočňovať efektívny dialog s poskytovateľmi internetových služieb. A som rád, že som zdedil takéto internetové fórum EÚ, kde sú zapojené členské štáty EÚ a pracujú tam experti na internet a v rámci fóra sa o, tom, o týchto otázkach diskutuje. A verím, že aj v tomto urobíme pokrok. A spomínala sa tu aj dohoda EU-Kanada, e, pokiaľ ide o PNR, teda otázku osobných údajov cestujúcich. Myslím, že v tomto si musím počkať na rozhodnutie súdu a uvidíme, čo teda prinesie to rozhodnutie súdu a, po, súdu a potom budeme pokračovať. Pokiaľ ide o nadvezujúcu otázku eh, ohľadne PNR, teda najprv sa rozhodlo v danom štádiu, aby táto e, zmluva o údajoch cestujúcich, teda PNR, aby sa netýkala e, napríklad aj lodí alebo železničnej dopravy. A myslím, že jeden z dôvodov bol ten, že by to znamenalo obrovský objem dát, ktoré by bolo treba zbierať a spracovávať. A na rozdiel od e, niektorých leteckých spoločností, E, tu by práve boli e, také prípady, že bežní takíto prevádzkovateľia e, železníc a lodných spojení by mali možno problém takto dáta zbierať a prevádzkovať alebo spracovávať v tom období, keď sa o tom hovorilo. Ale musíme samozrejme pristúpať k týmto veciam otvorené a poučiť sa z praxe, a zamyslieť sa aj nad tým, kde by sa to dalo rozšíriť aj na tieto oblasti. Ale vždy ide o to, aby to bolo primerané a aby to zodpovedalo potrebám. Ďakujem. Dámy a páni, už meškáme troška 9 minút. Na to chcem upozorniť, hovorí pán predseda. Takže poprosím, dbajte na čas, aby na každého sa ušlo. Otázka 12 za Alde, pani Natalie Griesbeck. Vážený pán komisár, vaša, váš poverovací list ukazuje, že máte veľkú strategickú zodpovednosť vo vašom portfólie. Čo sa týka e, cyber, kyberbezpečnosti a posilnenej bezpečnosti, to sú oblasti, ktoré, po, ktoré poznáte. Ako viete, zločinecké siete a teroristické siete čoraz viac využívajú internet a digitálny svet. Uh, viete, že pred pár dňami vo Francúzsku hrozil teroristický atentát, ktorý bol zmarený a ktorý bol zorganizovaný cez internet. Aké sú priority v tejto oblasti? Ako budete konať? Ďalej, e, zneužívanie detí na nete, to je naozaj strašná vec. E, každý deň vidíme, že e, limity sú veľké. Čo budete robiť v tejto oblasti, ak vám Európsky parlament umožní ujať sa v vašej zodpovednosti ako komisár? Ďakujem za otázku a chcel by som v tejto príležitosti vysloviť e, solidaritu a teda e, to, že spolu cítim s Francúzskom e, v tomto ťažkom čase, pretože po atentátoch je treba odviezť veľa práce, po týchto atentátoch, ktoré sa konajú, ku ktorým dochádza veľmi často. Čo sa týka kyber zločinnosti, Myslím si, že tu treba naozaj postupovať zodpovedne a systematicky. Ja by som chcela prioritu zavedeniu um, smernice o um, informáciách um, na sieti a takisto aj posilniť uh, kyberodolnosť uh, cyberodolnosť, aby sme vedeli riešiť incidenty. Takisto vítam to, že v súčasnosti existuje nová dohoda o súkromnom a verejnom partnerstve medzi podnikmi a verejnými organizáciami, aby sa financovala práca v tejto oblasti a myslím si, že je úlohou Európy pokračovať tejto práci. Čo sa týka e, detí a follow-upu tej smernice z roku 2011, ja si uvedomujem, že to je veľmi dôležité že táto, eh, táto problematika je veľmi dôležitá a eh, chcel by som, aby sme ako komisia eh, pokračovali v monitorovaní zavádzania tejto smernice a mali by sme čoskoro predložiť správu. Je mi ľúto, že sme sa troška omeškali, ale určite predložíme správu. Teraz Barbara Spinelli, ďalšia otázka. Ďakujem, pán predseda. Tu som. 23. augusta ehm, ministri vnútra Francúzska a Nemecka oznámili, že na Bratislavskom samite ehm, požiadajú komisiu, čiže vás, ehm, Sir King, požiadajú vás, aby ste predložili smernicu o, o encryption. Um, a tu, tu pôjde o, o oslabenie štandardov uh, šifrovania a uh, uh, ide o to, aby sa vytvorili uh, zadné vrátka v, v prístupe policie k osobným dátam. Uh, tento návrh uh, kritizujú zástupcovia um, privacy, čiže súkromného princípu. A ide o to, um, E, že ak sa zruší toto šifrovanie, tak potom občania budú čeliť iné, iným formám e, terorizmu a iným teroristickým hrozbám. Čiže chcem sa spýtať, aké typy záruk chcete um, aplikovať pre zachovanie bezpečnosti občanov a um, princípu súkromia. A chcem sa spýtať, pán King, či si nemyslíte, že terorista um, môže využiť aj, alebo vytvoriť aj nejaké alternatívy k tomuto. Uh, uh, ďakujem vám a ďakujem, že ste poukázali na takúto veľmi dôležitú tému. Internet vlastne bol predmetom aj viacerých predchádzajúcich otázok. A internet už je nesmierne dôležitý v našom živote a týka sa mnohých aspektov našho života, aj súkromia, a samozrejme máme nárok na súkromie, aj keď sme online, aj offline. Pokiaľ ide o šifrovanie a bezpečnú komunikáciu, tak toto je súčasťou tohoto sveta. A je to súčasť toho súkromia, na ktoré majú právo všetci občania na svete. A vieme, že existujú aj veľmi zlí ľudia, ktorí používajú šifrovanie aj teda teroristi. Nakoniec aj útok, ktorý sa spomínal nedávno, ktorý sa podarilo zmariť vo Francúzsku, tak tam používali tiež šifrovacie zariadenie, ktoré im pomáhalo plánovať útok, ale nielen teroristi, ale aj pedofíli a ďalší zločinci rôzni používajú šifrovanie. Proste na túto otázku neexistuje jednoduchá odpoveď. Nemáme nejaký všeliek na to. Ja osobne si myslím, že treba týmto veciam systematicky pristupovať. Možno aj to, čo sa nazýva ako e, cez tzv. zadné dvierka e, pôsobiť na systémové slabiny, aby sa tieto vychytali. A to sa týka aj tzv. tých tretich strán, ktoré majú prístup k týmto systémom. Som rád, že internetové fórum ako skupina expertov členských štátov, ale aj ľudí z praxe sa venuje tá skupina tejto téme a chcem ich povzbudiť, týchto odborníkov, aby pokračovali v tomto. A samozrejme, rád sa s vami podelím o ďalšie informácie z tohoto. No pardon, otázka 14. Pán, pani, Jean, pani Jean Lambert. Ďakujem. Chcem nadviazať na spoluprácu s tretimi krajinami v tejto sfére. Už sa spomínala Kanada, ale viem, že tu sú aj ďalšie krajiny, Turecko, Afganistán a tak ďalej. A keď sa pozrieme na spoluprácu a vyváženosť a aj efektívnosť a rešpekt voči ľudským právam, aj uznávanie ľudských práv. E, hovorilo sa aj o tom odovzdávaní, e, mimoriadnom odovzdávaní zločincov medzi štátmi, ktorého sme boli pred pár rokmi svetkom. A teda je tu otázka efektívnosti, že sa obchádza medzinárodné právo, pravda. Takže aké tu vidíte tie základné princípy pre spoluprácu s tretimi krajinami ako zabezpečíte vyššiu mieru transparentnosti vo vzťahu k týmto zásadám? Ďakujem. No, moje zásady, pokiaľ je o vzťah voči tretím krajinám, to je vlastne to isté ako princípy, ktoré chcem uplatniť v rámci EU voči členským štátom. A preto tie kroky, ktoré sú mimo pôsobnosti medzinárodného zákona, medzinárodného práva, pardon, a poškodzujú ľudské práva, napríklad aj vydávanie tých e, zločincov do tretich krajín, tak to už sa kritizuje samozrejme a to sme kritizovali viackrát. V extrémnych prípadoch by nás to samozrejme nemalo obmedzovať pri hľadaní efektívnej spolupráce a musíme zdieľať zásadné princípy, pokiaľ ide o e, základné práva a princípy právneho štátu. Čiže naše partnerstvo voči Spojeným štátom je veľmi dôležité a myslím si, že e, aj vďaka úsiliu tu prítomných vo vašom výbore, v tomto parlamente, e, ten vzťah voči USA je teraz oveľa zdravší, než bol pred pár rokmi. Možno nie je dokonalý ten vzťah, ale myslím, že sa uberá pozitívnym smerom. A ak mi dovolíte ten triptych, teda e, zabezpečovanie súkromia a vydávanie rožnicov, ale aj celková perspektíva spolupráce, toto súvisí aj s hodnotami, ktoré, ktoré my sami taktiež uznávame. Ďakujem. Otázka 15 za EDD, pani Laura Ferrara. Ďakujem, pán predseda. Dobrý večer, pán King. Budete zodpovední za vnútornú bezpečnosť, ale e, ten list e, od pána predsedu Junckera spomínal task Works, ale celkovo mi e, nie je jasné, kde sa začína váš mandát a kde končí, kde sú jeho hranice, najmä čo sa týka pána komisára Abramopulosa a pani komisárky Jorovej. Um, ehm, um, mm, samozrejme, um, vy sa budete zaoberať terorizmom, ale um, ja som tam nenašla um, zmienku o napríklad kriminál, um, trestnej činnosti, organizovať trestnej činnosti. A chcem sa spýtať, či je možné riešiť bezpečnosť bez toho, že budete riešiť aj organizovanú zločinnosť, uh, pretože Európska agenda neobsahuje špecifické opatrenie. V oktobri 2013 parlament prijal um, isté uznesenie, a tam sa hovorilo aj o členských štátoch a inštitúciách. Ja by som chcela vedieť, a ako, či zoberiete do úvahy tieto odporúčania a ako to zaradíte do svojich priorit. Ďakujem. Uh, ďakujem a ďakujem za príležitosť vyjadriť sa, aj keď v krátkosti, k tejto nesmierne dôležitej otázke organizovaného zločinu Myslím, že je to otázka, ktorá vám mnohým leží na srdci. Vaša správa bude príležitosťou, aby sme sa mohli hĺbšie venovať tejto téme spoločne a teším sa na to, že sa teda tak stane. Myslím, že niektoré priority, ktoré ste vy so svojimi kolegami nastolili, sa týkajú hlavne korupcie, ale týka sa to aj konfiškácie ale aj niektorých nových foriem organizovaného zločinu, to sa týka napríklad ekologickej trestnej činnosti, ale aj e, obchodovania e, proti dohode CITES, teda s citlivými e, predmetmi z prírody. Takže chcem, aby sme stavali na úspešnosti toho predchádzajúceho cyklu do roku 2013, hlavne pokiaľ išlo o falšovanie, kybernetický zločin a tak ďalej. A aby sme teda nadviazali aj v tom zmysle, že budeme rešpektovať ten najnovší vývoj. Vš- treba využiť všetky nástroje, ktoré na úrovni EÚ máme, aj v príslušných agentúrach, aby sme sa mohli efektívne venovať tejto oblasti a efektívne bojovať proti organizovanému zločinu. Aj na aj pokiaľ je otázky fungovania komisie smerom na vonok. Je to dôležité. No a dúfam, že budem pracovať tak, ako som už povedal, a nakoniec vy ma ešte aj tak budete preverovať, ako budem konať e, v praxi, keď budem súčasť toho týmu. Ja som za týmovú prácu spoločne s ostatnými komisármi, aby sme sa týmto témam venovali a budem skladať účty vám, pokiaľ ide o bezpečnostnú stránku týchto krokov. Otázka 16. Pani Janice Atkinson. Ďakujem. Keď sa pozrieme na záujmy Spojeného kráľovstva, e, v júli ste sa stretli e, na severnom e, nádrži Garden Note s príslušnými predstaviteľmi a hovorili ste práve o obavách z osobnej bezpečnosti v dôsledku tých teroristických džihadistických útokov. A hovorilo sa ešte aj s pani Terezou May o, to, o tejto téme a pýtali sme sa aj na to, ako chce reagovať vo vzťahu ku hraničným kontrolám a pasovým kontrolám vo vzťahu k bezpečnosti. Sú tu ozaj veľké obavy o bezpečnosť. E budete sa aj tomuto venovať, ako e, teda budete, teda ja viem, že je tu, prepáčte, znova britská otázka, ale ako chcete chrániť hranice aj tým smerom? Áno, a 100% s vami súhlasím. Treba chrániť britských občanov a aj tých, <laughs> ktorí sú v celej Európskej únii. To je naša úloha dôležitá. A zase neuhýbam spod tejto otázky, ale dnes tu nie som preto, aby som hovoril o tom, za čo som bol zodpovedný v britskej vláde predtým. Samozrejme, budem čerpať z tých skúseností, ale teraz tu budem mať novú úlohu. Jedna zo skúseností, na ktorú sa, o ktorú sa môžem oprieť napríklad, a napríklad celé roky a intenzívne, predovšetkým za posledné mesiace, som sa e, venoval aj otázkam e, britských pohraničných síl. E, títo pohraničiari robia vynikajúcu prácu aj keď prepáčte to troška mimo toho, prečo som tu dnes, chcem poďakovať týmto pohraničníkom, eh, ktorí pôsobia aj na hranici medzi Francúzskom a Britániou. Na oboch stranách títo príslušníci vykonávajú vynikajúcu prácu. Ak treba ale prijať nejaké opatrenie, aby sme podporili efektívnu činnosť na hraniciach, tak samozrejme chcem sa tou cestou uberať aj v rámci komisie, aj spolu so svojimi kolegami. Ďakujem. Otázka 17, tretia za EPP, pani Elizabeth Vozenberg. Ďakujem. Povedali ste, že medzi vaše priority patrí aj otázka toho, ako stiažiť teroristom prístup k financiám. Aj tu v parlamente sa prijalo už viacero pozmeňujúcich návrhov v tomto zmysle. Čiže pokiaľ ide o nejaký legislatívny návrh na vytvorenie celoeurópskeho programu e, v tomto smere pre boj proti terorizmu, že by išlo napríklad aj o platby v rámci EÚ, aby sa s tým dalo niečo robiť. Či je to, alebo do akej miery by to bolo zakomponované do príslušného programu. A to sa týka aj napríklad kontaktov EÚ a USA napríklad. Ďakujem. Veľmi pekne ďakujem za otázku. Myslím, že toto nadvezuje na predchádzajúcu otázku, tak tiež čo konkrétne môžeme urobiť, pokiaľ ide o boj proti terorizmu a financovaniu terorizmu. Napríklad e, hovorili ste na konci svojej otázky o vzťahoch EÚ a USA. Určité opatrenia v tomto smere, ktoré sú v platnosti, sú veľmi efektívne. Aj keď ľudia nepresúvajú obrovské sumy peňazí, niekedy práve vysledovanie tých stôp nám veľmi pomáha pri vyšetrovaní. Doslova tu, bolo, tu boli až stovky takýchto stôp, ktoré sa vysledovali po teroristických útokoch v Bruseli a v Paríži a toto bolo veľmi užitočné. Môžete sa spýtať, že či sa to nejak doplní nejakými opatreniami v rámci členských štátov EÚ aspoň pokiaľ je o oblasť e, SIPA. Myslím, že posledne pred niekoľkými rokmi, pred troma myslím, keď sa e, tomu venovala pozornosť, tak sa ďalej nenadviazalo strany komisie na toto, ale podľa mňa tá hrozba, ktorá tu je, tá e, sa zmenila, už sme o tom hovorili nakoniec dnes, a preto si myslím, že by sme mali prehodnotiť znova túto situáciu, pozrieť sa na tieto nástroje a hľadať ďalšie alternatívy. Mali by sme proste nejaké navrhnúť a ja určite v tomto roku ešte nejaké navrhnem. Ďakujem. Ďakujem pekne. Otázka 18. Peter Niedermüller. Tretia otázka za SMD. Ďakujem. Poprosíme mikrofón. Mám tri krátke otázky. Poprvé, podľa vášho menovacieho listu budete taktiež zodpovední za iniciatívy na zintenzívnenie Eh, protiteroristického centra Europol. Môžete nám povedať viac o týchto iniciatívach? Po druhé, vo vzťahu k tomu, čo odhalila aféra Snowden, e, tak sa hovorilo napríklad o e, šifrovaní a zbere dát a o niektorých zákazoch. Aký je váš postoj k tomuto? A po tretie, nedávno tu bolo viacej verdiktov Európskeho súdu napríklad e, e, dohoda o tzv. bezpečnom prístave. Ako zabezpečíte v rámci svojho portfólia, že komisia nebude navrhovať legislatívu, ktorá, e, ktorú vlastne potom súd európsky zruší? Ďakujem. Ďakujem za otázku. Ak dovolíte, začne najprv tou prostrednou otázkou. Ale ak som to správne pochopil, tak e, tu asi nemám veľmi mnoho, čo by som doplnil k tomu, čo už som povedal. Myslím, že šifrovanie je kľúčová záležitosť, pokiaľ ide o online komunikáciu. Je to veľmi dôležité, aby sme dokázali chrániť a zachovať našu identitu. A je to aj, e, bohužiaľ, ten nástroj, ktorý využívajú aj zločinci, aj teroristi, aj pedofíli. Žiaľ, teda zatiaľ nemáme dosť efektívny nástroj, aby sme to zastavili ale určite v spolupráci s poskytovateľmi internetových služieb a s ďalšími odborníkmi určite sa k niečomu dopracujeme, aj keď zatiaľ nie sme na úrovni nejakých odporúčaní. Pokiaľ ide o to protiteroristické centrum v Europole, myslím, že toto je ozaj veľká príležitosť, ktorú máme. Možno mali by sme sa jej chopiť oboma rukami. A riaditeľ Europolu práve by touto cestou mal mať právo e, na prostriedky, financovanie, na expertov, aby tento systém CTC, teda protiteroristické koordinačné centrum, aby bolo čo najefektívnejšie. A preto bude veľmi potrebné taktiež vysielať tam expertov, aby dokázali zdieľať svoje poznatky a svoju odbornosť, aby sa zabezpečila efektívna spolupráca. Nakoniec už sa vychádza aj z toho, čo som spomínal, operácia s názvom Fraternité vo Francúzsku prebehla. A tá je príkladom výbornej inform- výmeny informácií medzi orgánmi členských štátov aj cez toto protiteroristické centrum CTC. No, pokiaľ ide o kvalitnú legislatívu, no dúfam, že mi v tomto pomôžete, tam, kde to bude potrebné, pretože ako som už v úvode povedal, tiež potrebujeme dostať do praxe tie veci, ktoré už sú uzákonené a na ktorých sme sa dohodli. Ak budú nové opatrenia nejaké potrebné, samozrejme, nebudem sa im vyhýbať. Dôležité, aby sme mali kvalitnú legislatívu, ktorá sa osvedčí aj v čase a bude aj chrániť základné práva. Ďakujem. To bola ozaj veľmi podrobná otázka, takže Nechcel som prerušiť odpoveď, aj keď sa presiahol časový limit. Takže poprosím ešte raz, dodržujte časový limit. Otázka 19. Tretia za ECR. Pán Haláho. Ďakujem. Pán Julian, poprosím vás o názor na dva legislatívne návrhy, ktoré sa týkajú tiež e, bezpečnostnej agendy. Poprvé, smernica o stranných zbraniach. Podľa komisie by sa touto cestou mal znižiť, mala znižiť možnosť prístupu teroristov k stranným zbraniam. V podstate tento návrh skôr e, je útokom na legitimných vlastníkov stranných zbraní. Takže keď si pozrieme treba z e, obdobie 10 rokov a aká je tu tá náväznosť na nezákonné zbranie, myslíte si, že toto je prístup, ktorý rešpektuje aj E, zákonodárstvo, ktoré by bolo dostatočne e, teda rešpektujúce a primerané? Druhá otázka. Je tu teda, to súvisia s tým, čo odoznelo v parlamente, a to je prístup e, policajných orgánov ku uloženým dátam. Ukázalo sa, že takýto prístup môže priniesť pridanú hodnotu, ale nie všetci v parlamente boli o tom presvedčení. Ako vy vidíte vymáženosť medzi e, poskytovaním a vzájomnou informáciou, teda vzájomnou informácií a ochranou informácií. Ďakujem. Ďakujem za odpoveď. Pokúsim sa e, tiež zmestiť do časového limitu, ale niektoré otázky sú dosť široké. Ja viem, hovorí pán predseda, kolegovia tu niekedy pokladne, v rámci jednej otázky položia aj tri, Žiaľ teda potom aj pán dezignovaný komisár reaguje a samozrejme to potom trvá dlhšie. Ale nech sa páči, pán komisár, dezignovaný komisár, máte príležitosť reagovať. Ale dámy a páni, viete, aká je situácia, sme skúsení, e, máme s týmto skúsenosti, takže vieme, ako treba narábať s časom. Takže nech sa páči prvej otázke. Strelné zbranie. Ak, prepačte, hovorí predseda, ak všetko pôjde v poriadku a aj koordinátori to odsúhlasia, takže opäť má slovo rečník. Prvá otázka. Strelné zbranie. Myslím, že som to už povedal v úvode. Pre mňa tá prvá výzva sú nezákonné zbrania a obchodovanie s nimi. Takže chcem spolupracovať s Europolom, aj so systémom SIS, s Interpolom a aj s partnermi v tretich krajinách. A myslím, že v tomto smere sa už e, robí kvalitná práca, aj v oblasti Balkánu napríklad. Tam chceme pokračovať a mohli by sme to rozšíriť aj na ďalšie krajiny, aby sme efektívne zasahovali proti nezákonnému predaju zbraní a obchodovaniu so zbraniami. Proste keď tam zasiahneme efektívne, tak e, tam je potom priestor aj na sprísnenie určitých opatrení, pokiaľ ide o zákonne držané zbranie, pretože stále tam existuje aj riziko, že niektoré zbranie ktoré nie sú bežne používané, sa môžu reaktivovať. Teda tie deaktivované zbranie sa môžu reaktivovať. Žiaľ, ako vieme aj z útokov v Paríži, niekedy tieto deaktivované zbranie sa reaktivujú a potom sa používajú. Ale treba k tomu pristupovať citlivo a treba vziať do úvahy legitímne spôsoby využívania zbraní zo strany našich občanov. Čiže musíme to takto preskúhnať a musíme sa snažiť nájsť rovnováhu. Pokiaľ ide o inteligentné hranice a tento systém, nuž je to nový návrh a určite si to vyžiada rozsiahlu diskusiu. Chcem veľmi úzko spolupracovať aj s komisárom Avramopulosom a myslím si, a to už som povedal, nechcem to nejak zahmlievať, je tu určite aspekt bezpečnosti, ktorý sa týka našich hraníc a preto samozrejme e, mám to záujem a je potrebné zachovávať e, aj právnosť, aj primeranosť a treba dodržiavať aj princípy právneho štátu. Ďakujem. Otázka 20, tretia za Alde, pán Louis Michel. Oui, monsieur... E, vážený pán dezignovaný komisár, Mám veľmi konkrétnu otázku. V rámci smernice o terorizme, ktorá sa súčasne rokuje v trialogu, e, my sme mali naozaj e, možnosť e, vyplniť medzeru o systému Európsko PNR. Európsky parlament žiada o automatickú výmenu PNR dát tých e, osôb, ktoré sú podozrivé alebo odsudené z terorizmu, čiže konkrétne opatrenia, vďaka ktorým dôjde k efektívne výmene informácií medzi, informá, výmene informácií medzi členskými štátmi. Čiže to je veľmi konkrétny návrh. Potom výmena, výmena dát, e, limitovaná výmena, ak nie sú analyzované. Um, ako e, to urobíte, aby tieto údaje PNR boli analyzované rovnako s všetkými členskými štátmi? Nemala by sa vypracovať riziková analýza týchto dát, aby sme definovali, čo to znamená podozrivé správanie. Aké konkrétne e, opatrenia chcete prijať v tejto oblasti? Ďakujem. Ah, Ďakujem. Najprv ešte predtým, keď si položíme otázku o analýze údajov z PNR, eh, musíme to mať v realite, čiže musí to existovať. A prvý cieľ, eh, ktorý budem realizovať, ak teda k tomu príde, bude spolupracovať členskými štátmi na tom, aby mohli vlastne stanoviť svoje využívanie PNR, pretože bez toho si túto otázku ani nemusíme klásť, čo, ako to budeme robiť, keď to nerobíme. A e, pokiaľ ja viem, tak dve, dva alebo tri členské štáty sú schopné mať tento systém. Čiže naozaj pred nami e, je veľký objem práce. A ak sa nám to podarí, teda dúfam, že sa nám to podarí, tak potom už si môžeme položiť otázku, ako môžeme efektívne spolupracovať na e, toto PNR use, čiže na využití týchto údajov a ja som pripravený vypracovať usmernenia, e, dobrú prax a tak ďalej, aby sa toto mohlo realizovať. Pretože v týchto e, otázkach sa nazdávam, že ak budeme konať v rámci zmluvy, tak musíme urobiť e, maximum, aby sme mali e, ten spoločný, aspoň to spoločné, e, ten spoločný základ a podelili sa o zodpovednosť. No a čo sa týka smernice o terorizme, myslím si, že teraz spolu môžeme napredovať veľmi rýchlo, pretože je tu mnoho oblastí, napríklad eh, cestovanie, eh, výcvik, eh, ďalej oblasť, ktorá je spojená s financovaním. Všade tam musíme urobiť pokrok. Ďakujem. Otázka číslo 20. Pani Martina Andersen. Ďakujem. Čo si myslíte o, o bezpečnosti po post-Brexite? V, te, v tej, tomto štádiu o, aké máte komentáre? Ako budete pracovať tu? Ako budete zabraňovať potenciálnemu, potenciálnej ekonomickej zloči, zločinnosti, lebo tu bude potenciálna nová hranica. A samozrejme, ako budete pracovať na tom, aby ste zabezpečili tieto zadné dvierka. Samozrejme, e, budú, bude stratégia, e, budete plánovať ešte predtým, než odídete, ale ako zabezpečíte celnú úniu a e, ako E, ako zabezpečíte e, tá bezpečnosť pre celú EÚ a, a ako zabezpečíte, že táto ochrana e, hraníc posilní aj ochranu Írska? Thank you very much for that question. Um, I, I think I probably... Ďakujem. Myslím, že sa môžem pokúsiť to zodpovedať, ale predsa len nie je to len otázka, ktorá sa týka výhradne vlády, pre ktorú teraz momentálne pracujem, ale vzťahu k tomu, čo tu prebieha, asi dlho pre ňu nebudem pracovať a nadobudnem nové právomoci, keď teda budem potvrdený v úrade. Viem sa svojej osobnej skúsenosti, ako veľmi je dôležité, aký je dôležitý proste život pozdĺž tej hranice, na sever aj na juchodnej. Ja ju poznám, prechádzal som tou hranicou a mám priateľov na dvoch stranách a myslím, že bude veľmi dôležité v Dubline, aj v Belfaste, aj v Londýne, aby existovala snaha nájsť spôsob, ako sa vyhnúť tým nevýhodám, na ktoré ste poukázali, pokiaľ by tam bola aj tvrdá hranica. Toto je práve téma, ktorú treba pertraktovať v rokovaniach medzi Britániou a Európskou 27. Ale ak dovolíte, nebudem sa k ním radšej vyjadrovať dnes a asi pochopíte prečo. Je to priestor do budúcna. Ďakujem. Otázka 22. Tretia otázka pre zelených. Pán Jan Filip Albrecht. Ďakujem veľmi pekne. A keďže už tu bolo viacero otázok. A myslím, že väčšina z nich eh, bola veľmi dôsledne a obsahov zodpovedaná. Tak by som len rád pridal perspektívu vzťahov k jednotlivým členským krajinám. Už ste nám vysvetlili, aká bude vaša pozícia v rámci komisie, a aká bude štruktúra spolupráce s parlamentom. Mňa by zaujímalo, ako to bude fungovať, aby sa naozaj tie existujúce opatrenia implementovali v členských krajinách a ako zabezpečíte podporu členských štátov v otázke spoločného akčného plánu ohľadne bezpečnostnej únie a hlavne, čo sa týka napríklad znižovania radikalizácie, oslabovania radikalizácie spoločnosti. Ale si myslím, že otázka radikalizácie napríklad vo väzniciach je tiež dôležitou témou, ktorú sa treba, ktorý sa treba v členských krajinách venovať. Ďakujem. Tak, vaša otázka má minimálne dve časti. Prvá časť, ako môžeme vytvárať dôveru vzájomný vzťah k národným orgánom a orgánom v členských krajinách. A druhá, čo môžeme urobiť na to, aby sme tento kontakt ešte rozšírili, zintenzívnili nielen s úradmi jednotlivých členských krajín, ale so štátnymi orgánmi a úradmi, ale napríklad s zastupcami občanského spoločnosti, prípadne s tými, ktorí pracujú s ľuďmi vo vezeniach a tak ďalej, pretože tam naozaj k radikalizácii dostáv, do, dochádza. Čo sa týka spolupráce s členskými krajinami, už som hovoril na začiatku, Myslím si, že EÚ tu má veľmi jasne nadefinovanú rolu v rámci tých zakladajúcich zmluv a to úlohou je podporovať, pomáhať pri implementácii záležitostí naozaj realizovať tie veci a v prípade nutnosti si aj presadzovať to, tú realizáciu. A ďalšou úlohou je stanovať, stanovať normy, štandardy a odstraňovať prekážky. Predtým som spomínal ten spoločný rámec pre spoločný rozkaz pre vyšetrovanie, čo je ďalší príklad toho, ako sa nám podarilo odstrániť hranice a prekážky pre spolupráciu. To je kľúčové preto, aby inštitúcie naozaj dokázali osvetliť tie prípady, kedy členské štáty zlyhávajú. To budem vždy podporovať. Existuje veľmi veľa praktických spôsobov, akými spôsobom agentúry a naše systémy dokážu pomôcť budovať túto dôveru, ktorú s členskými štátmi mať potrebujeme ale len teda s členskými krajinami a práve to by som chcel v odpovedi na vašu otázku zdôrazniť. Naozaj veľmi vášnivo zastávam názor, že najdôležitejšiu prácu ohľadne znižovania radikalizácie spoločnosti nerobia štáty a nerobí sa na štátnej úrovni, ale sú to naozaj lokálni aktéry, ktorí potrebujú expertízu, financovanie, a e, sieť, celoeurópsku sieť, v rámci ktorej by sa mohli kontaktovať a sami si vybudovať ten, tie najvi- najlepšie fungujúce postupy. Ďakujeme pekne a slovo má pán Pašku za výbor pre zahraničné záležitosti. Ďakujeme pekne. Všetkým nám je jasné, že dnes existuje tendencia integrovať interné a externé záležitosti súvisiace s bezpečnosťou, čo je pravdepodobne eh, jednou z kľúčových eh, záležitostí práve tej bezpečnostnej situácie, ktorú dnes riešime. Vy konkrétne sa ocitnete v pozícii, ktorá bude úplne v srdci, v jadre takéto integrácie. Moja otázka na vás znie. Či ste premyšľali o tom, aká konkrétna forma bude mať tá spolupráca, konkrétne formy eh, spolupráce s ľuďmi ohľadne mm, komisárov z, alebo komisára pre zahraničné záležitosti a ďalej koordinátormi e, protiteroristického centra. Ďakujem. Áno, už som na tom začal pracovať, stretol som sa s nimi a bavili sme sa presne o tom, čo ste tu práve teraz pomenovala. A síce, že existujú vlastne dve strany tejto mince, a síce interné a externé e, stránky všetkých týchto tém a je potreba podporovať obidve. A samozrejme, ak sa to dobre nastaví, tak sa budú aj navzájom synergicky podporovať. Určite chcem spolupracovať s, s pani Magarini aj s kolegami, ktorí pracujú na ďalších témach. Tá spolupráca dúfam bude čo najúžšia, aby sme zabezpečili, že tieto bezpečnostné témy budú prioritizované vo všetkých oblastiach a aj v dialogoch s tretimi krajinami. A sú to práve tie bezpečnostné hrozby, ktoré nám robia všetkým starosti. Napríklad e, takáto spolupráca pri boji proti násilnému E, terorizmu. To môže byť, mať formu dialogu o tom, ako nám tieto tretie krajiny môžu pomôcť pri znižovaní radikalizácie nášho obyvateľstva. Samozrejme, úplne nutne potrebujeme spolupracovať ohľadne financovania tohoto boja proti terorizmu a boja proti financovaniu teroristických aktivít a samozrejme nelegálny obchod so zbraniami. To je výber pár tém, ktorých, ktoré naozaj si vyžiadajú našu pozornosť. Ohľadne štruktúrálnych vzťahov, ktoré sú samozrejme maximálne dôležité, tam e, som sa dotkol už toho, že si myslím, že je treba zlepšiť štruktúru strategického vzťahu so Spojenými štátmi americkými. Ďalej sa domnievam na všeobecnej úrovni aj čo sa týka špecifických programov kolegovia Eh, ktorý, kolega, ktorý sedel na tej stoličke chvíľku pred vami, sa bavilo o financovaní teroristických programov. Spolupráca s tretimi krajinami je práve kľúčová pre zabezpečenie in, našej vnútornej internej bezpečnosti. Ďakujem pekne. Otázka 23, tretia za eh, frakciu FTD. Pán Ian Button. Ďakujem pekne, pán Julian. Vy budete zodpovední za bezpečnostnú úniu. V roku 2013 Europol, citujem povedal, politiky, ktoré vytvárajú bez podmienky pre voľný obchod, využívajú práve osoby na napríklad pašovanie osôb a nelegálny obchod. A práve takáto aktivita potom znižuje činnosť, možnosť odhalenia. Súhlasíte, že voľný pohyb zvyšuje bezpečnostné rizika pre EU a členské štáty? Otázka, či takáto bezpečnostná únia nie je len ďalším príkladom toho, že EU vytvorí nejaký náprí problém a potom vyžije navrhne riešenie, ktoré si zase vyžiada vyššie kompetencie, ktoré si EU bude osobovať. Nie je náhodou potrebou bez, vytvorenia bezpečnostnej únie je, že potrebujeme vytvoriť podmienky aby, na to, aby mohol prežiť projekt EÚ, a udržovanie jeho hraníc, miesto toho, aby sme udržiavali naozaj reálne bezpečnosť občanov EÚ. No nie, ja si naozaj úprimne myslím a určite moja motivácia taká je, a chcem to znovu zopakovať, je, že chceme ochrániť našich občanov. A tá motivácia hlavná je potom bojovať proti terorizmu, organizovanému zločinu a kyberterorizmu. Ja dúfam, že sa to veľmi jasne to vyplynulo zo slov, ktoré som tu vyslovil, pretože to naozaj tak aj myslím. A kvôli tomu toto všetko robíme. A to je pre mňa naozaj jadrom akýkoľvek spolupráce s vami, s vašim výborom, s členskými štátmi alebo so zástupcami občianskej spoločnosti. Pretože cieľom naozaj je vytvoriť bezpečnostnú úniu a ochrániť občanov EÚ. V tých najhorších prípadoch, ktoré tu riešime, kedy jednoducho tie, ten, ten zlovolený prístup teroristov uh, vôbec neberie do úvahy nejakým spôsobom, ktorú časť uh, Schengenu, uh, na ktorú zautočia. Uh, jednoducho, oni útočia na životy našich ľudí, to je to hlavné. Štvrtá otázka za frakciu EPP. Agustín Díaz de Mera Garcia Consuegra. Ďakujem za slovo, pán King. A úprimne vás vítam medzi nami a prajem vám veľa úspechov. Bezpečnostná únia. Znie to krásne. A určité je, čo sa hovorí v článku 4, nakoniec ste ho citovali. Ide o to, že kompetencie sú, patria jednotlivým štátom. Čiže ide o spoluprácu predovšetkým. V tomto zmysle Europol e, na základe e, príslušného dokumentu z 1. mája je príslušným nástrojom pre spoluprácu a chcem poukázať na to, neviem, či to už e, niekto spomenul z vašich spolupracovníkov, ale oznámenie komisie z 20. apríla hovorí o tom, že pokiaľ ide o bezpečnostnú agendu, a jej uplatňovanie, teda teraz na jeseň 2016, v podstate do 90 dní, treba sa prezentovali nejaké iniciatívy, v rámci Europolu, konkrétne v súvislosti s tým Centrom pre boj proti terorizmu a Europol má prezentovať konkrétne opatrenie a ich návrhy. Čiže moja otázka je taká dosť konkrétna, ktorá sa tohoto týka. Podľa vášho kritéria, aké opatrenia, krátkodobé a dlhodobé, nám budete prezentovať, aby sa to za 90 dní teda zrealizovalo. Po druhé, otázka preventívneho plánovania a prevádzkového plánovania. Ešte jednu otázočku, prepáčte, pán predseda. Vzťah medzi STTF a medzi pravomocami pani Mogherini teda aká bude spolupráca aj s, s zahraničnou službou Európskej únie. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem pekne. A dúfam, že aj z vašej expertízy budem môcť čerpať pri eh, vzájomnej spolupráci a pri riešení týchto otázok. Máte pravdu. Je tu záväzok vygenerovať naozaj nové nápady, nové stratégie a určite si myslím, že sa nám to do toho eh, termínu aj podarí. Je to nutnosť, pretože potrebujeme byť fit na to, aby sme dokázali maximálne využiť nový právny rámec, ktorý začne fungovať od mája budúceho roka a na to sa už dnes potrebujeme pripravovať. Preto pokiaľ mi to bude možné z pozície, ktorú snad budem zastávať, tak budem určite bojovať za naplnenie našich cieľov vašich cieľov a to je vytvoriť podporu práve na politického rámca, podporu e, financovania, personálneho zabezpečenia, čo sa týka už či nových e, zamestnancov, nových ľudí pre e, Europol, alebo o forme podpory členských štátov aby e, zlepšili svoju politiku alebo zlepšili sa v tom vysielaní svojich ľudí do Europolu. Videli sme, že naozaj potrebujeme e, rozšíriť Rady Europolu minimálne 80-90 ľudí na to, aby dokázali plniť tie nové úlohy, ktoré im pribudli do portfólia a určite chcem pracovať na tom, aby sa to stalo. Spomínali ste operačnú kapacitu to tiež bude kľúčovou úlohou práve CTC, teda protiteroristického centra. Bude sa pracovať na strane internetu, z internetového prepojenia a financovania. A naďalej je treba pokračovať v dialogu s národnými orgánmi. A na tom tiež chcem pracovať tak, aby sme naozaj vychádzali z tých najlepších skúseností, i zdieľanie informácií, koordinácia zo strany protiteroristického centra aj so všetkými členskými štátmi. Ale určite nechcem strátiť z dohľadu tú vitálnu rolu, ktorú Europol hrá, hrá v otázke kyber e, e, kriminality a tiež e, pašovania, pretože to si myslím, že je tiež súčasťou vlastne prevádzkovej kapacity, operačnej kapacity Europolu. A už v predchádzajúcej, jednej z odpovedí na predchádzajúce otázky som povedal, že určite budem robiť maximum preto, aby členské štáty využívali čo najviac tie týmy JIT, spoločné vyšetrovacie týmy a myslím si, že to súvisí aj s Eurojustom. Posledná vec, Spolupráca CTC a ostatnými orgánmi určite je zase treba to čo najlepšie naštrukturalizovať. Áno, poprosím vám, skúsme sa vrátiť zase k tým otázkam maximálne minútu a odpovede také dve minúty. Otázka 26, štvrtá za sociálnych demokratov. Tania, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, vážený pán dezignovaný komentár. A moja otázka sa týka nových bezpečnostných technológií. Ako vnímate vývoj nových technologických, bezpečnostných technológií? Ako k tomu budete prispôsobovať zo svojej pozície? Ako zabezpečíte, že e, financovanie výskumu pre bezpečnosť nebude iba kopírovať potreby tých, ktorí e, sa venujú tej bezpečnosti a je to ich biznis, ale naozaj tam bude aj ten test tej reality. Rastie tlak na využívanie a aj výmenu biometrických údajov. Ako vidíte, to, že budeme e, využívať tieto technológie na európskej úrovni a ako e, by ste zareagovali na tie možné negatívne implikácie, ktoré to má pre ľudské práva. Myslím si, že prepojiť teda financie výskumu v oblasti bezpečnosti a našich priorít a prepojenie našich priorít v oblasti bezpečnosti je naozaj dôležité. Určite budem podporovať a viem, že e, sme zafinancovali naozaj skvelé veci, ktoré sa podarilo objaviť, vyvinúť v oblasti bezpečnosti. Ako jeden príklad uvedím výskum, ktorý financovala EÚ tým, že prekurzory, že dokážeme vlastne demobilizovať prekurzory výbušnín. To znamená, ak ich zistíte, tak ich dokážeme nejakým spôsobom e, deaktivovať. A ďalší výskum, ktorý EU financovala, bolo, sa týka zlepšovania radarov, ktoré vidia za horizont. A to sa používa aj v, rámci operácie Sofie. Takže existuje naozaj priamy priame prepojenie medzi výskumom, výstupmi výskumu a bezpečnosťou. To určite chcem naďalej podporovať. Ale ako hovoríte, oprávnenie, tým, že to podporujeme, musíme neustále máte na pamäti ten rámec, ktorý tu už dnes mnohokrát sme spomínali, rámec základných práv, pretože z toho musí vyrastať celá bezpečnostná únia. Takže to je súčasťou toho systému a preskumovania, ktorý chcem vyvinúť spolu s kolegami, ktorí budú priamo zodpovední za vlastne plánovanie ďalšieho kola vývoja výskumu a financovania. Ďakujem pekne. Otázka 27. Štvrtá otázka pre eh, e CR. Monika Makovej. Ďakujem pekne, pán predseda. Dve kratučké otázky parlamente máme viac tém alebo spisov, ktorý, ktorý sa venujeme proti teroristickým opatreniam. Jedna sa týka e, kontrola v rámci existujúcich databáz na vonkajších hraniciach EÚ. Vlastne je to zmena trochu šengenských pravidiel a šengenského kódexu. E, názory sa líšia, vyjednávame o tom. Moja otázka zní, ako vnímate tú rolu, čo sa týka tej nutnosti bezpečnostnejšieho prostredia, bezpečnejšieho prostredia v tom, že budete lepšie riadiť práve a nejakým spôsobom ochraňovať tie vonkajšie hranice EU. Myslíte si, že systematické kontroly a efektívne využívanie všetkých relevantných databáz by mohlo zvýšiť túto bezpečnosť a e, zefektívnilo fungovanie vonkajších hraníc v tom zmysle, že by dokázali nejak e, eliminovať možné, možných teroristov. A za druhé, po druhé, ako dokážete zlepšiť vzdielanie informácií a spoluprácu medzi orgánmi príslušnými v členských krajinách a tiež tieto dve veci medzi relevantnými agentúrami, pretože vieme, že tento problém existuje. Že častokrát, alebo stáva sa, že je tam nedostatočná alebo nevyužitý potenciál tej spolupráce. Ďakujem pekne. Ďakujem. Čo sa týka bezpečnosti a hraníc, ako som povedal na jednom zasadnutí, e, potrebujeme viacero vrstiev bezpečnosti a e, jedna z tých typov je, musíme posilniť vonkajšie hranice a budem pracovať uh, s pánom komisárom Avrapomulosom a s kolegami, aby sme prešli jednotlivými navrhovanými reformami, uh, ktoré ste vyzmenili zmenili v vašej otázke. Myslím si, že toto je naozaj pre nás príležitosť, aby sme prešli k systematickým kontrolám a takisto by sme ako som už povedal predtým, zamysleli sa nad jednotlivými typmi kontrol, ktoré by mohli byť realizované e, na hraniciach, najmä e, v prípade príslušníkov tretich krajín. A e, súhlasím s tým, že potrebujeme si premyslieť to, ako využiť túto informáciu a to efektívne v jednotlivých systémoch. Um, aby toto bolo konzistentné so základnými právami, najmä ohľadom obmedzení. Ako som povedal uh, pred chvíľou, uh, musíme odvieť veľmi dôležitú prácu so špecialistami a potom uh, prídeme sem s odporúčaniami. Čo sa týka o vytváraní spolupráce medzi um, um, tajnými službami a teda spravodajskými službami, myslím si, že niekedy je to dokonca ťažké v jednotlivom členskom štáte a nie len to, že medzi jednotlivými členskými štátmi na európskej úrovni. Musíme urobiť všetko, čo môžeme, aby sme využili dobrú prax, správnu prax a e, poučili sa z výbornej spolupráce po parížských útokoch medzi Europolom, belgickými a francúzskými e, orgánmi v operácii v Fraternité. E, naozaj e, veľmi dobre eh, vyvinuli ďalšiu činnosť po eh, týchto útokoch. Čiže my môžeme eh, posilniť dôveru a odstrániť bloky, ktoré niekedy existujú v efektívnej komunikácii. Kolegovia, je štrasburský pondelok, som unavený, dobre, možno len ja som unavený, vy ešte nie. Poďme na otázku 20. Sofia Devel. Ďakujem, pán predseda. Ehm, mám dve otázky. Ehm, vítam to, že zdôrazňujete váš sľub, že ohodnotíte stratégiu boja proti terorizmu. Chcem sa spýtať, že naše stratégie boli úspešné alebo neúspešné? Ne. Boli sme efektívni, keď sme bojovali proti terorizmu v posledných 15 rokov a myslíte si, že sú nejaké opatrenia, ktoré máme zrušiť, keď hovoríte o nových opatreniach. A druhá otázka. Zdá sa, že hovoríte, že e, kritika USA môže mať negatívny dopad na našu spoluprácu. A myslím si, že to je smiešne, pretože e, v rámci USA je tá kritika ešte silnejšia, napríklad senátor Feinstein a jeho výbor. A e, pýtam sa, čo urobíte vy, aby ste E, dosiahli zodpovednú úlohu EÚ e, v týchto prípadoch. Uh, th Ďakujem. Čo sa týka hodnotenia, Eh, ja som hovoril o spôsobe, ako sme sa poučili z týchto útokov. O tom som hovoril, že eh, sa to zmenilo za 15 rokov, pretože eh, to nie je to isté ako pred 15 rokmi, keď sme videli hm, to, čo sa deje 11. septembra. A teraz vieme konať viac zacielenie a efektívnejšie. Ale ako to hodnotiť? ak mm, je to postavené tak, či sme lepší alebo horší, myslím si, že na to nie je ľahká odpoveď. Je to veľmi ťažké. Ale súhlasím s tým, že ak máme naozaj hodnotiť veci, tak potom by sme eh, to mali robiť v duchu lepších regulácií, ktorá zreformuje prácu tohto výboru. Eh, ja si to naozaj eh, veľmi želám a Nemuseli by sme aplikovať len potrebu a proporcionalitu, ale mali by sme aj revidovať aj veci, ktoré sme urobili v minulosti. A takisto aj inde v práci tohto výboru niečo bolo zamietnuté a neviem prečo aj v tejto oblasti by sa nemali e, aplikovať pravidlá správnej praxe. Čo sa týka kritiky e, USA, možno som sa dobre nevyjadril. Myslím si, že um, istá časť kritiky, ktorá vyšla z tohto parlamentu, z tohto výboru, um, pomohla tomu, aby sa zlepšila situácia v USA a náš vzťah s USA. Pretože Mm, vy aj ostatní v tomto výbore ste eh, povedali, že musíme aplikovať prísnejšie pravidlá ohľadom vstupov výstupov, eh, ombudsmena, eh, um, klauzuly o zavádzaní, tranzit a iné. Takže ja si myslím, že môžeme konať naozaj veľmi efektívne. Ďakujem. Teraz otázka 29 z GUE. Mári Kristín Veržia. Merci, monsieur le Ďakujem, pán predseda. Som tu. Dobrý večer, pán King. Ďakujem, že ste um, sem prišli a takisto vám gratulujem k vašej výber, výbornej francúzštine. Takisto by som eh, chcela hovoriť o databáze uh, a údajov a o interoperabilite tejto databázy. Ehm, myslím si, že hlavným problémom eh, je ehm, zavadzanie v členských štátoch. A nesúhlasím eh, v tom, že ste taký optimistický, keď hovoríte o spolupráci medzi Francúzskom a Belgickom. Áno, táto spolupráca sa zlepšila, a ešte, ale ešte toho treba mnoho urobiť. A keby tá spolupráca bola lepšia, tak sme sa mohli mnohým veciam vyhnúť. Ešte sme ďaleko od zdieľanej zodpovednosti, ktorú by ste tak veľmi chceli mať. Členské štáty E, sa držia svojich kompetencií a bezpečnostné otázky sú samozrejme medzinárodné bezpečnostné otázky, ale potom sú aj medzinárodné bezpečnostné otázky v rámci EÚ. Mne sa zdá, že mm, ten kurzor e, sa e, odkláňa od otázok e, slobod a práv. E, keď sa pozrieť na smart border, či na inteligentné hranice, najprv to e, bolo na iné účely a teraz ide o kontrolu hraníc, najmä o organizovaný zločin. Áno, obi dva typy sú hodné, ale myslím si, že urgentne, bezodkladne potrebujeme hodnotenie e, týchto databáz, už končím, pán predseda, aby sme mali presné ciele. Čiže ako sa vyvíjali, prečo a aké sú výsledky. Aké sú technické a technické výsledky, najmä čo sa týka ľudských práv. Merci. Ďakujem. E, súhlasím e, s tým, že by sme mali hodnotiť vaše, naše činnosti, čiže tú efektivitu aj opatrenia, ktoré sme zaviedli. A som pripravený, e, že budeme napredovať spolu, aby sme toto dosiahli. A takisto súhlasím s tým, že je tu otázka zavádzania aplikácie. A Mali by sme viac podporovať členské štáty v tejto oblasti. E, myslím najmä na Prüm, kde v tých troch oblastiach medzi 18 až 20, e, tam 18 až 20 zúčastnených štátov, e, ktoré sú v stave aplikovať tieto dohody že zavádza tieto dohody, čiže majú splnené všetky tri oblasti, ale zostáva dosť členských štátov, ktoré sú neschopné to urobiť. Myslím, najmä, a to sa netýka informatických systémov, ale myslím aj na, na túto otázku prekurzorov výbušnín, kde sa e, tieto pravidla neaplikujú, aspoň ne vo všetkých čla, členských štátoch. A mali by sme e, byť pripravení sledovať naše ciele, ktoré sme vlastne všetci si stanovili. Ďakujem. Kolegovia, už máme 20-minútové e, meškanie. Prosím, hovorte len 30 sekúnd, no, lebo už sme všetci unavení. Viete, budem používať toto kladivko, ak budete hovoriť dlhšie. A vrátane pána komisára, tá dezignovaného komisára. Teraz otázka 30, pán Terry Carter. Uh, eh, Mr. King, one of the missions... Uh... Pán King, jedna z misií je ident identifikácia teroristického obsahu. Vy ste to spomenuli. A moja otázka je, ako zaručíte, že iba e, budete identifikovať iba e, teroristické obsahy. A ešte dôležitejšia otázka, kto a kedy bude jasne definovať, čo to je vlastne teroristický obsah. A ako zabezpečíte, že um, tá kompetentná jednotka e, zabezpečí, že bude správne splňať svoje úlohy. Ďakujem. Um, clearly... Ďakujem. a e, viete, to je jasný rozdiel. Na jednej strane sú, je, sú nenávisné prejavy a podnecovanie k násiliu. To je nelegálne, to je nezákonné a e, treba to stíhať e, v rámci našich legislatívnych zákonov. A e, potom sú tu odsuditeľné teroristické obsahy alebo propaganda a toto nie je podnecovanie k nenávisti, nie je to nelegálne, ale je to neželateľné. A táto druhá kategória, na tú sa pýtate, a tam na, na to musíme pracovať. A som veľmi rád, že teraz máme k dispozícii štruktúry v rámci transparentnosti, ktoré sa tým zaoberajú a e, zavádzame spoluprácu medzi zabezpečovateľmi internetu, a z ich strany pracujeme um, na tomto transparentnom dialogu. A ja ešte uh, na toto nemám pripravenú odpoveď na vašu otázku, že ako budeme aplikovať tento text, ako budeme za, do praxe, ale vidíme, že uh, toto treba potláčať. Na jednej strane vidíme, že uh, to klesá na druhej strane musíme zabezpečiť, že sú tu aj alternatívne odkazy, alternatívne narratívy, ktoré e, budú k dispozícii, ale toto musíme, e, o tom musíme presvedčiť internetových e, poskytovateľov, ale musíme pracovať na tom, aby sme znižili radikalizáciu, aby si ľudia vybrali iný, iné posolstvo, iný od, od, odkaz a aby využili svoju kritickú inteligenciu na tom, aby zistili tieto odkazy. Ďalšia otázka. Sir Julian, ich sitze auf 12 Uhr. Pán Julian, tu som rovno pred vami. Vašou úlohou bude bezpečnostná únia. K tomu podľa pána predsedu Junckera znamená hlavne realizáciu e, tej bezpečnosti agenty z apríla. Tam sú témy, e, ktoré e, ohrozujú treba aj osobné údaje, e, sprísnenie niektorých smerníci. Takže na jednej strane ľuďom berieme isté slobody a dávame im akúsi imaginárnu slobodu. Myslím si, že v minulosti sa to už veľakrát boli učinené pokusy a nikdy to nezafungovalo. Pretože fun- chýba vo vašom návrhu jedna vec a síce z 2. augusta poverovací list obsahuje slovo hranice presne nulakrát iba raz je tam cezhraničný na kriminalita, ale vôbec sa tam nevyskytuje slovo hranica. Boli všetky spomínané opatrenia ako sprísnenie smernice o stranných zbraniach a tak ďalej. Pýtam sa vo svetle týchto údajov, aká dôležitá je pre vás téma ochrany hraníc. Ďakujem pekne. Súhlasím. Už sme sa tu bavili o tom, že Jeden z hlavných bodov, ktoré je treba riešiť, a tieto z hrozby nie je jediný, ale jeden z bodov, ktoré je treba riešiť, je práve e, lokalizovaný na tých hraniciach, pretože správne hovoríte, že sú to cezhraničné hrozby a keď to budeme riešiť cezhranične, tak znížime našu šancu ich nejakým spôsobom vyrušiť sa neutralizovať. Začínal som o tom, ako e, vysvetlením o tom, ako chcem spolupracovať s mojimi kolegami a s komisármi, ako budeme zodpovední za to, že tie opatrenia, ktoré sú buď naplánované, alebo sú už realizované práve na hraniciach, aby e, za, vzali do úvahy práve túto bezpečnostnú dimenziu. A tam tú bezpečnostnú dimenziu, za to budem zodpovedať ja, aby boli efektívne, aby boli konzistentné s našimi základnými právami a slobodnými, pretože podobne ako vy, tak nechcem ľuďom brať slobodu. Otázka 33 za EPP, 5 otázka, pani Monika Holmajer, nech sa páči. Vážený pán predseda, Vážený pán kandidát, pán Julian King, ak mi dovolíte túto formuláciu, Pani pán Štouch e, sa zaujímala o ochranu hraníc. Mňa to nezaujíma. Mňa zaujíma, ako je možné lepšie skoordinovať spoluprácu policie a prípadne koordinovať aj a spolupracovať aj e, v rámci cezhraničného priestoru. Ale tam je naozaj veľmi heterogénny mm, prostredie v EÚ. Niekto má tam 30 minút hranicu, niekto 10 minút a tak ďalej nevieme, ako koordinovať tie činnosti, limity a tak ďalej cezhranične v prípade, že existujú urgentné prípady. A zaujímalo by ma, ako dokážete garantovať, ako dokážete zvládať toto problémovú otázky, aby naozaj cezhranične bolo možné zabezpečiť eh, s občanov EÚ a aby tá policia naozaj spolupracovala. Um, I entirely agree. Ďakujem. V plnej miere súhlasím a viacerých otázok sa už dotýka toho, že keď riešime tieto hrozby, treba riešiť aj smerom, mm, ktorý sa týka hraníc, aj tak povediať proti prúdu. <laughs> A samozrejme o tomto sme sa už e, rozprávali v rôznych e, aj predchádzajúcich otázkach. Pokiaľ je o posilnenie cezhraničnej spolupráce, určitá časť toho sa týka aj skutočnosti, že na úrovni EU potrebujeme mať nástroje, systémy, aj agentúry. A aby toto všetko fungovalo, musíme podporovať efektívnu spoluprácu medzi členskými štátmi a z časti aj o to, že by sa využívala legislatíva alebo iné prostriedky na stimulovanie toho, aby sa odbúravali bariére bariéry, ktoré existujú pri spolupráci. Niekdy sa to berie, že sú tu určité normy pre spoluprácu a je dôležité, aby tie normy boli paralelne vnímané, aby boli proste také, že sa navzájom rešpektujú medzi štátmi. Myslím, že existuje, existujú dobré príklady o efektívnom pôsobení, keď sa zvyšuje porozumenie medzi členskými štátmi. Napríklad v tom prípade ide aj o e, úspešné a rýchle odstíhanie porušovateľov zákona. Ďakujem. Otázka 34. Za pani Tania Fajon tretíkrát za SND. Ďakujem za otázku. Takže pokiaľ ide o relevantná informácia, ich včasná výmena, to je nesmierne dôležité pri spolupráci orgánov presedzujúcich právo ale e, vieme aj to, ako členské štáty nedokázali využiť existujúce nástroje, napríklad Schengenský informačný systém alebo rozhodnutie, prúmské rozhodnutie. Čiže v roku 2005 prijala rada rozhodnutie, ktoré sa týka výmeny informácií v súvislosti s teroristickými útokmi. Otázka je, teda aké konkrétne kroky chcete urobiť, aby ste podporili včasnú vzájomnú výmenu informácií, informácií medzi členskými štátmi a aby dochádzalo ku kvalitnej výmene dát. A nakoniec, ako sa bude postupovať proti tým štátom členským, ktoré porušujú tento princíp. Ďakujem. Áno, áno. Nuž. Pokiaľ ide o prúm, o tom sme už hovorili dnes, tak e, sme rozbehli viacero pilotných, štrukturovaných dialogov a chceme povzbudiť ľudí aj e, v členských štátoch, teda, aby konali tak, ako majú konať, k čomu sa zaviazali. A v jednej z odpovedí som už dnes už hovoril, napríklad e, týka sa to tých prekurzorov výbušnín. A tam sme už dokonca začali niektoré konania proti e, krajine za porušovanie tých princípov spolupráce. Chceme teda povzbudiť členské štáty, aby efektívne uplatňovali to, čo je už schválené a dohodnuté. Spomínali sme dnes už viackrát systém PNR, teda um, registrácia osobných údajov cestujúcich. Myslím, že to je veľmi dôležité a má to aj praktickú stránku. Tam proste e, bude to fungovať e, aj teda hlavne potom, keď ide práve o využívanie týchto osobných informácií a chceme práve povzbudiť e, pri implementácii aj cestou právnej pomoci, technickej pomoci, uplatňovania správnej praxe a konkrétne aj v tomto prípade, pokiaľ ide o financovanie 50 miliónov tohto roku, na budúci rok 30 miliónov a nejde tam len o porušovanie e, dohod, ale aj o to. Ďakujem. Otázka 35. Pán Bistesen. Budem hovoriť po dánsky, hovorí rečník. Pán kandidát, tam, tam dezignovaný komisár dnes e, ste hovorili o viacerých otázkach, teda medzi veľkými skupinami v parlamente EPP, SND a ALDE sa hovorí o tom, že by Europol mohol byť e, čosi ako európske, európsky pendant americkému FBI. Takže takto by sme mali štrukturovať aj svoje úsilie z hľadiska komisie. A ďalej, pokiaľ ide o tzv. opt-out, tak e, vidíme, že e, nehovorí sa o účasti Europolu, pokiaľ ide o PNR, ale Dánsko aj z hľadiska nezapojenia. Ako by ste na to nazerali? Čo môžete urobiť, aby e, Dánsko, povedzme, sa aktívne zapájalo do boja proti terorizmu? Ďakujem. Ďakujem za otázku. Máte dve otázky, teda začnem tou druhou. Tak e, to samozrejme závisí od toho, o čo sme už viackrát dnes povedali. Robíme maximum, čo sa dá, ale v rámci platných zmluv. A to chcem povedať jasne. A takto som to už dnes formuloval. Europol môže a mal by podporovať analytickú prácu členských štátov na požiadanie a mal by a môže posilňovať vzájomnú dôveru a spoluprácu, ale nemôže to byť FBI. Hej? To je predsa úplne jasne spomenuté aj v príslušnom článku zmluvy. Pokiaľ ide o vašu druhú otázku, čo sa týka Dánska a vzťahu voči Europolu, podporujem Europol, ako som už jasne vyjadril dnes večer, a podporujem aj to, aby členské štáty sa aktívne zapájali do spolupráce s Europolom, ale zase v rámci existujúcich zmluv. A to viete lepšie než ja, že Dánsko má určité vzťahy v tejto eh, oblasti dohodnuté a o tomto bude aj referendum a samozrejme Existujú aj iné referenda, ako viete, musíme rešpektovať ich výsledky. Ďakujem. Otázka 36 je za Alde, pani Huismedova. Ďakujem. E, pán Julian, e, v júli sa hovorilo v parlamente o pohraničnej stráži. Ako občianka Bulharska som rada, že toto sa bude týkať aj členských štátov, ktoré nie sú súčasťou Schengenu. Za súčasnej geopolitickej situácie Bulharsko má pred sebou veľmi zodpovednú a náročnú úlohu e, proste chrániť túto strategickú hranicu EÚ. Naše pohraničné zložky nemajú prístup ku všetkým e, údajom v databázech, napríklad SIS. Čiže aké nástroje by sa mali vytvoriť, aby sa podporilo toto úsilie e, v boji proti terorizmu. Aj pokiaľ ide o krajiny, ktoré majú teda vonkajšie hranice EÚ, ale sú mimo Schengenu. Ďakujem pekne za otázku. V prvom rade chcem zablahoželať e, ku obrovskému úsiliu, ktoré vyvíja Bulharsko a chcem za to poďakovať aj v spolupráci s e, Europolom, s Frontexom e, v oblasti odbornej prípravy a tak ďalej. Naozaj, e, pokiaľ je vašu otázku, tak rád by som vyjadril sympatie. Áno, je to otázka využívania systému SIS aj pre policajnú spoluprácu, ale nie zatiaľ, pokiaľ ide o migráciu a hraničné otázky. Nakoniec sa to týka členstva v Schengene a ako viete, členstvo v Schengene, to viete lepšie než ja, o tom rozhodujú členské štáty Schengenu. Ale určite je to otázka, ktorú ste naozaj položili veľmi správne. Je tu predsa spoločný kolektívny záujem únie ako celku. Je tu záujem nezačleniť krajinu ako je Bulharsko z hľadiska e, danej situácie na vonkajšej hranici EÚ. Myslím, že je legitimné spýtať sa, prečo by Bulharsko nemalo byť tiež v Schengene. Ďakujem. Otázka 37. Pán Bony. Pán dezignovaný komisár. Pokiaľ ide o digitálnu revolúciu a táto prebieha a mení svet, kybernetická zločinnosť taktiež veľmi veľkým tempom rastie. Máme tu rôzne typy tejto trestnej činnosti a už to do, nás doposiaľ bolo hodnuté, že škody spôsobené tomto, touto trestnou činnosťou sú na úrovni asi 400 miliárd amerických dolárov. Existujú tu určité výzvy, samozrejme, a treba dôležite posilniť spoluprácu všetkých aktérov. A treba vytvoriť patrične kvalitnú sieť EÚ pre boj proti takéto trestnej činnosti. Treba posilniť spoluprácu v rámci Európskej komisie aj medzi členskými štátmi EÚ. A v prvom rade všetku trestnú činnosť by sme mali vnímať rovnako v reálnom, skutočnom svete aj na internete. Čiže aké budú tie vaše priority pri boji proti internetovej trestnej činnosti? Ďakujem za otázku a vítam príležitosť zamerať sa aj na tento aspekt organizovaného zločinu. Myslím, že sú tu dva prvky, na ktoré by som sa vedel sústrediť a aj spolu s kolegami v komisii, pokiaľ ide o kybernetickú trestnú činnosť. Čiže to je jednak potreba zakročiť proti kyberzločinnosti a potom treba, ako po druhé, posilniť kybernetickú odolnosť v rámci EÚ. A tu práve chcem stanoviť priority, napríklad vytváranie e, príslušnej siete a to cestou e, smernice, ktorá by sa presadila. Čiže pokiaľ je tu ofenzívnu stránku našej agendy, boj proti zločinnosti, myslím, že práve v tomto sa môžeme oprieť o Europol a o ich stredisko pre boj proti kybernetickej zločinnosti, a potom samozrejme musíme to podporiť peniazmi, odborníkmi a ide aj o zlepšenie a zintenzívnenie spolupráce s odborníkmi z členských štátov. A samozrejme toto sa týka aj bojov proti podvodom na internete, e, ďalej proti kriminalite, ktorá sa zameriava na deti cez internet a tak ďalej. Práve nedávno bolo vytvorené takéto partnerstvo medzi súkromným sektorom a verejným sektorom. A práve ide o to, že sa tam do výskumu a vývoja v tejto oblasti bude venovať 1,8 miliardy eur. A myslím, že to je veľmi výrazný krok vpred. A Samozrejme, potrebujeme spolupracovať aj s tretimi krajinami, pokiaľ ide o túto tému a potrebujeme dosiahnuť pokrok aj pri získavaní dôkazov a diskutujeme o alternatívach, ale myslím, že by bolo treba už aktualizovať aj stratégiu, ktorá bola vytvorená v roku 2013. Ďakujem. Ďakujem pekne. Šiestá otázka za SND, celková otázka 38, pani Katerína Činiči. Ďakujem. Posledné teroristické útoky boli nepredvídateľné kvôli ich podmienkám, tak podľa mňa je dôležité, aby sme pracovali na prevencii a na integrácii týchto ľudí. Chcem sa spýtať, aké konkrétne opatrenia chcete e, zaviesť proti násilnému terorizmu, nie len v prevencii a v predchádzaní, v radikalizácii, ale aj na to, aby sa títo začlenili do spoločnosti. Ako hodnotíte zavádzanie týchto programov v EÚ? Um, je dôležité, aby e, toto bolo miestom, kde sa budú vymieňať dobre praxe v prevencia predchádzaní. No a potom e, proti návratu foreign fighters, tých cudých e, bojovníkov, potrebujeme akčný plán na európskej úrovni. Čiže to sa chcem spýtať, či potrebujeme európsky plán, ktorý sa bude tomuto venovať. Ďakujem. Um, uh, Ďakujem za otázku, veľmi pekne. Súhlasím s vami, že boj proti radikalizácii to nie je len o preventívnych krokoch, že by sme zabránili ľuďom, aby sa radikalizovali, ale je to aj o tom, ako konať potom, keď už sú zradikalizovaní, aby sme ich odradikalizovali. Hej. Takže rád by som spolupracoval aj v rámci existujúcich programov a sietí aby sme sa mohli venovať obom týmto aspektom. A pokiaľ ide o deradikalizáciu tých, ktorí už sú radikalizovaní, myslím, že to bude veľmi dôležité spolupracovať priamo s tými, napríklad, ktorí sú už vo vezení a ako máme skúsenosti, tra, tragické skúsenosti z Francúzska, toto môže byť naozaj veľká výzva, ale existuje celý rad odborných e, znalostí a poradenstva. E, pokiaľ je túto tému, teda e, sú tu ľudia, ktorí pôsobia vo väzniciach a snažia sa deradikalizovať tých, tie osoby, ktoré už sú zradikalizované. Pokiaľ je o konkrétne kroky voči konkrétnym zahraničným bojovníkom, je to čosi ako červená niť, ktorá sa vynie celým všetkým tým, čo som už dnes povedal, a treba pôsobiť teda aj smerom nahor, teda aj nadol, ale respektíve smerom dnu aj von. Čiže zabrániť tým, aby e, títo ľudia poškodzovali náš spôsob života. To je dôležité. Ďakujem pekne. Kolegovia, už sme v cieľovej rovinke. Otázka 39. Pán Vos. Tu som a rád využijem možnosť hovoriť po nemecky. Zo všetkého najskôr ďakujem pekne za poskytnuté vysvetlenia. Samozrejme, niektoré veci sa opakujú trošku a budú opakovať, ale predsa len by som ešte na vás mal jednu otázku, pretože v tej digitálnej oblasti, tam mám takú otázku, týka sa to kyberkriminality, ale aj otázky, ako môžeme lepšie využívať pomocou interoperability tie databanky. A aj tak stále mám pocit, že ohľadne transatlantického vzťahu, teda z USA, nie je ten vzťah taký dobrý, aby sme mohli v tejto oblasti spolupracovať. Ale myslím si, že spolupráca v boji proti terorizmu a proti tým virtuálnym kybernetickým útokom je nutná. Preto si myslím, že by bolo fajn počuť od vás, ako vnímate to, ako môžeme zlepšiť ten vzťah s USA, pretože si myslím, že ten vzťah je naozaj narušený, keďže máme iný prístup k veciam ako napríklad ochrana osobných údajov, je to eh, nejaké ľudské právo alebo právo spotrebiteľské, je to jedný vec, tieto koncepty idú proti sebe. Takže otázka je, nakoľko chcete túto kooperáciu, túto spoluprácu ohľadne uh, zrušenia týchto kyberútokov zlepšovať a nejak spôsobiť a zlepšiť aj spoluprácu s USA. Ďakujem pekne. Uh, well, I think we need... myslím, že najprv si musíme urobiť poriadok doma. A súhlasím, že existujú určité strategické partnerské vzťahy, ktoré sú veľmi dôležité v našom boji proti terorizmu a proti kyberkriminalite ale sú tu určité rámce a je určitá legislatíva, ktorá tu stanovuje parametre. Ako ste správne poukázali vo svojej otázke, je tu pre nás reálna práca, ktorú musíme urobiť doma, ako domáce úlohy, aby sme tie systémy, ktoré už máme, využili čo najlepšie. To práve týka s určitými zložitosťami, ktoré existujú, niekde dochádza k fragmentácii. Uvidím príklad neviem, či to už dnes bolo spomenuté, asi nie, ale napríklad o toto ide. Europol má svoju databázu o terorizme a systém SIS je tam tiež, teda to je tiež systém, e, ktorý sa týka teroristických aktivít a tieto dva systémy môžu navzájom komunikovať od prípadu k prípadu. A Verím, že tu existuje potenciálny praktický prínos v tom, že by sa lepšie prepojili tieto dva systémy, tieto dve databázy. A totiž informácie sa tam vkladajú z veľmi podobných dôvodov. Čiže toto je jeden z viacerých príkladov. Ale samozrejme, expertná skupina na vysokej úrovni sa na to môže bližšie pozrieť. Ale chcem veľmi jasne povedať, že sú tu určité rámce a podmienky, ktoré pre nich platia a to súvisí aj s akýmikoľvek ďalšími diskusiami, ktoré budú mať my náväzne. Ďakujem. Otázka 40. Pani Soraya Post. Ďakujem pekne. Pán predseda, Sir Julian King, vítam vás medzi nami. Nespomína sa tu nič o spolupráci s občianskou spoločnosťou a s takýmito organizáciami, pokiaľ ide o tri prioritné oblasti pre boj proti terorizmu a prevenciu radikalizácie a boj proti organizovanému zločinu a proti kyberkriminalite. A pritom práve občianská spoločnosť svojou prácou v oblasti podporovania ľudských práv, tolerancia, cestou posilňovania sociálneho začlenovania zohráva významnú úlohu, aj keď hovoríme o radikalizácii a terorizme. Mohli by ste nám vysvetliť, či máte zámer spolupracovať s predstaviteľmi občianskej spoločnosti a ak áno, akou formou by sa mala uskutočňovať táto spolupráca. Po druhé, ako dobre je pripravený a vybavený váš tým, aby dokázal riešiť otázky radikalizácie a násilného extrémizmu. Ďakujem. Ďakujem za otázku. Dovolte mi najprv sa vyjadriť niektorým prvkom. Začnem odzadu. Máte úplnú pravdu, že treba pripomínať, že sú tu rôzne formy radikalizácie a nemali by sme sa zameriavať len na jeden z týchto spôsobov. A to ma privádza k druhej, druhému bodu, a dúfam, že som už povedal. Tým, že e, teda ak budem potvrdený v úrade, tak sa budem spoliehať aj na svoje skúsenosti a pokiaľ je oblasť bezpečnosti, tak mám skúsenosti napríklad zo Severného Írska, priamo z terénu. A tam sme mali problémy s radikalizáciou. Samozrejme, išlo iný typ radikalizácie, ale bola tam radikalizácia, prebiehala v určitých častiach spoločnosti a, spoločnosti a tá radikalizácia sa snažila priviesť občanov ku radikálnym teroristickým aktivitám. A je mi to úplne jasné, že v tomto smere to nebol štát, ktorý pôsobil na obyvateľstvo, ale práve občianská spoločnosť. A Obávam sa, že teda som do istej miery viazaný alebo obmedzený, keď sa povie, že som nespomínal občianskú spoločnosť, ale sa v, povedzme v tom menovacom liste hovorí v tom širšom zmysle o práci aj s občianskou spoločnosťou, a, lebo je to ozaj dôveryhodný aktér. Opäť môžem povedať, že v Severnom Írsku sme našli aj bývalých väzňov a tí boli veľmi dôveryhodným hlasom, o ktorý sme sa mohli oprieť. A práve sme potom dávali do kontaktu ľudí, bývalých väzňov, a tí sa rozprávali s obyvateľstvom a práve rozprávali o, ich, o tých programoch, na ktorých sa zúčastňovali a aké boli tie programy efektívne. A nakoniec sme dospeli k praktickým výsledkom. Ako to hodnotiť? Ale keby sme, povedzme, e, mali úspech len s jedným mladým človekom, ktorého sme zviedli z tej zlej cesty, aj to pre mňa by bolo dosť dobré. Takže samozrejme je dôležité pracovať na tej lokálnej úrovni, Videli sme to v Severnom Mírsku a myslím, že rovnako efektívne to môžeme dosiahnuť aj na celoeurópskej úrovni, pokiaľ sa takáto prax bude uplatňovať. Ďakujem. Otázka 41, EPP, pán Lenás, nech sa páči. Ďakujem pekne. Vaše menovanie prichádza v historickej chvíli vo vzťahu EÚ Veľká Británia. Povedali ste, že nemôžete sa vydeliť k budúcim eh, rokovaniam o Brexite. To rešpektujem, ale sú tu určité rozhodnutia, ktoré tak či tak bude treba pri, proste prijať. Napríklad Europol. Dvakrát ste dnes povedali, že potrebujeme podporiť Europol a Europol musíme využiť do plnej miery jeho mandát. A zároveň vidíme, že britská vláda vás menovala, teda zdá sa, eh, ako by to malo byť cesta k optautu z Europolu Takže ako vy hodnotíte tú potrebu zaangažovania sa Veľkej Británie v Europole a vidíte, že keď sa Británia stiahne z Europolu, že by to mohlo podkopať tú prácu, ktorú vy ako e, komisár pre bezpečnostnú Európu máte vykonávať? Ďakujem za otázku. Ja nie som hovorcom britskej vlády a nemôžem nejak sa môžem prejudikovať e, rozhodnutia, ktoré môže alebo ne, nemôže prijať britská vláda, ale chcem povedať jasne, že myslím si, že Europol je vynikajúca organizácia, robí vynikajúcu prácu a ak ja budem potvrdený v tejto funkcii, určite budem Europol podporovať a urobím všetko, aby som podporil členské štáty a povzbudil ich, samozrejme v rámci tých zmluv, ktoré tu sú, platnosti, a bez nejakých e, priorít alebo preferovania niektorých členských štátov. Ide o to, aby všetky spolupracovali. No a pokiaľ ide o Spojené kráľovstvo, je to výzva. A e, treba rozhodnúť o tom, či sa Británia rozhodne zostať alebo nie. Čiže keď nie, tak to je ten opt-out. A potom nastane problém, pretože tam ostane určitá medzera, od tej chvíle, kedy dôjde k tomu odchodu a tak nastane vzťah EÚ voči Británii ako tretej krajiny, krajine. Takže toto určite by som chcel povedať Británii, že je určite v záujme všetkých, kolektívny záujem všetkých, aby ten, takáto medzera nenastala. Výborná otázka aj odpoveď. Ak mi dovolíte pár sekúnd, teraz som sa takto vyjadriť, povedal predseda. Takže ideme ďalej. Otázka 42. Pán López Aguilar. Ďakujem za slovo a prajem dobrý večer všetkým. Dobrý večer aj vám, pán dezignovaný komisár King. Otázka, ktorú chcem položiť, sa týka otázky zodpovednosti a otázka toho, čo chcete plniť. Totiž eh, úloha zodpovednosti voči nám, my, ako členovia výboru LIBE, e, sme tí, komu sa komisia má zodpovedať v tomto smere. Takže, vychádzajúc aj z vášho menovacieho listu a z vášho portfólia, vy budete samozrejme podporovať na jednej strane komisára Avramopula a potom úzko budete spolupracovať s komisárkou Jourovou. Takže sú tu otázky ako radikalizácia, zdieľanie informácií. Takže prvá otázka sa týka tej vyváženosti, ktorú musíte nájsť pri plnení vašej, vašej právomoci a povinností. Do akej miery e, budete, a do akej miery budete nezávislí. Ako to vidíte pri plnení svojich povinností. Myslíte, že sa budú prekryvať niektoré e, činnosti alebo pravomoci aj s tými, ktoré má komisár Avramopoulos? Predseda prerušil rečníka. Prepačte, už je minúta 30. Len posledný bod, hovorí pán Aguilar. Otázka zodpovednosti voči výboru LIBE. Hovorí sa vo vašom menovacom liste, že možno proste nebude všetko len pokiaľ ide o, bezpečnostné otázky len e, pod, e, teda, že, budete, že nebudete do istej miery len podriadení alebo do istej miery zodpovedať len voči e, komisárovi Rompulovisovi. Ak dovolíte, reaguje pán King. Dúfam, že to bude fungovať. Ja nemám problém diskutovať o takýchto otázkach. Mne sa Totiž e, zdá, že, že toto je dôležitá agenda, nie je to nič druhoradé a samozrejme vychádzajú zo svojej kultúry a svojej politickej kultúry. Chcem čo najúžšie spolupracovať s komisármi, hlavne s komisárom Avramopolom, ale nie len s ním, je tu celý rad ďalších kolegov komisárov, s ktorými budeme e, o týchto veciach hovoriť, a to tu bolo dnes spomenuté, pretože je to dôležitá agenda. Pokiaľ ide o zodpovednosť voči vášmu výboru, povedal som hneď na začiatku, som veľmi rád, že môžem za svoju činnosť zodpovedať vám. A ja sám sa budem považovať za takého, ktorý vám má skladať účty, pokiaľ je o všetky spomenuté témy. A je na vás, aby ste to posúdili potom. Nakoniec, čo dostanete, bude čistý e, nárast zodpovednosti komisie voči vášmu výboru. A toto je, teda v tomto duchu chcem konať. Ďakujem pekne. Prepačte, hovorí pán predseda, prepačte, že som vás musel prerušiť. Posledné tri otázky. Otázka 43. Pani Maria Gabriela. Ďakujem, pán predseda. Pán King, rada by som upriamila vašu pozornosť na špecifickú otázku a to zaručenie eh, bezpečnosti vonkajších hraníc v Bulharsku. Moja otázka sa týka toho, že Bulharsko e, poskytovalo e, informácie už roky, ale nemáme kompletný prístup k databáze a toto je, môže byť potenciálnym rizikom pre e, bezpečnosť EÚ. Čiže špecificky sa pýtam, čo chcete robiť v tomto prípade, pretože my sme splnili technické predpoklady pre Schengen a zaručujeme Európu E, to, aby sme, e, a teda chceme mať prístup k tejto databáze zdieľania dát. A potom druhá otázka. E, máte starosti ohľadom toho, že členské štáty EÚ povolujú európske pasy pre, dávajú európske pasy ľuďom z tretich krajín. Čiže chcem sa spýtať, aké nástroje budete používať pre spolupráce eh, v tom, aby sa bojovalo eh, proti terorizmu v stredozemnej oblasti. Ďakujem. Uh, um, uh, Ďakujem. Čo sa týka situácie s Bulharskom a Rumunskom, my sme o tom už diskutovali eh, prednedávnom a naozaj uh, viem pochopiť tie otázky, ktoré ste spomenuli uh, vy ako Bulharsko, pretože stretlo sa so zamietnutím a myslím si, že naozaj toto je dobre položená otázka je toto v kolektívnom záujme EÚ. Z legálneho hľadiska e, je tá situácia jasná. E, sú tam, e, reštrikcia bude stiahnutá, ak sa o tom rozhodnú štáty Schengenu. Politicky tú otázku chápem a je legitimné sa spýtať, keďže čelíte takejto hrozbe, či je to v najlepšom kolektívnom záujme. No a potom, čo sa týka pasov, pás a národnosť e, členského štátu. Keď zaručíte, e, keď teda máte občianstvo jedného členského štátu, tak potom e, máte aj občianstvo a dávate občianstvo EÚ. A preto členské štáty by sa mali zamyslieť nad všeobecným záujmom Európskej únie, keď príjmajú toto rozhodnutie. Tam spadajú aj záujmy ohľadom bezpečnosti a ide o to, aby sme apelovali na členské štáty v takýchto záležitostiach, aby boli veľmi e, pozorné. Ďakujem. Posledná otázka 44. Anna Gomes. Uh, Vážený pán King, e, Máme dôkazy, že teroristické skupiny financujú svoje aktivity z príjmov z organizovanej trestnej činnosti. Viem, že sa venujete aj praniu špinavých peňazí, juce práce a tak ďalej, ale vidíte nejakú možnosť architektúry e, týchto protiopatrení tak, aby sme ich dokázali nejakým spôsobom eliminovať, ale keď ich finančná štruktúra vidíme, že zasahuje architektúry treba z OPEC, eh, daňové raje v EU aj inde a rôzne iné ďalšie oficiálne organizácie. A tzv. schéma zlatých víz, ktoré členské štáty niektorým, eh, niektorým eh, ponúkajú niektoré členské štáty, tak budete to konečne riešiť. Vidím, že sa niektorí z vás osmívate, ale podľa mňa je to naozaj problém. Uh, Takže režim zlatých víz. Ďakujem pekne eh, za túto otázku. Vraciame sa znova k úplne zásadnej oblasti, ktorá je naozaj kľúčová pre tú oblasť, ktorú tu chcem riešiť. A síce zabráni teroristom v prístupe k peniazom. Aj s tým súvisím veľa opatrení, harmonizácia niektorých aktivít, zmrazenie komunikácie, šifrovanie, eh, odstrihnúť ich od kešu, od peňažnej hotovosti, od rôznych zdrojov financovania Vytvárania aj treba tá smernica o zabránení nelegálneho obchodu s, so zvieratami, s so vzácnými druhmi a ďalšie nástroje, ktoré si myslím, že by sme mali naozaj veľmi vážne zvážovať, či dokážeme interne nejakým spôsobom ich posunúť aj v spolupráci EU-USA, pretože to bolo naozaj veľmi efektívne. Takže chcem riešiť naozaj celý program. Chcem ja tento program bude vychádzať e, zo stále silnejšej, podľa mňa silnejúcej spolupráce, medzinárodnej spolupráce, ktorá sa zameriava práve na boj proti korupcii, e, daňovým únikom a zneužívaniu niektorých e, práve kanálov aj na financovanie terorizmu. Takže myslím si, že z G7, z G20 máme pár vecí, ktoré sme sa naučili, ktoré sme sa poučili z týchto samitov. A summit, ktorý zvolal pán Cameron, eh, bývalý teda premiér a bývalý poslanec eh, britského parlamentu, ktorý teda hostoval vo na jar tohoto roku, aby posilnil spoluprácu v týchto životne dôležitých oblastiach. Ak je niečo, čo bude v mojich silách v roli Eh, komisára, ktoré budem môcť robiť, aby som to posilnil v najbližších rokoch túto spolupráce, tak mi naozaj bude cťou. Tak, úplne toto bola predposledná. Posledná otázka má číslo 45, pán Emil Radel za EPP. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Vážny pán King, posledné roky zaplavila Európu imigrácia, imigranti a niektorí z nich žiaľ prekračujú externú hranicu, vonkajšiu hranicu EU nelegálne. Pre niektorých z týchto ľudí Niektorí títo ľudia neprejdú ani jednoducho bezpečnostnou previerkou, aby sme mohli vylúčiť, že nepatria k teroristické organizácie. Zaujíma ma, aké kroky ako komisár podniknete k tomu, aby ste zabránili teroristickým útokom a radikalizácie práve tých migrantov, ktorí eh, prichádzajú do Európy aj nelegálne a ktorí nemajú prístup k medzinárodnej ochrane. Ďakujem pekne. Myslím si, že tých príčin radikalizácie je eh, mnoho. A možno práve Pocit nespravedlivosti a izolácie v tom môže hrať svoju rolu. Tá odpoveď, myslím si, musí vychádzať z prevencie, ako sme už o tom hovorili. To ide ruku v ruke v boji proti propagande, nenávisným prejavom, radikalizácii a na školách, znižovanie radikalizácie vo väzniciach a širšie pojatý program prevencie, ktorý efektívne bude podporovať imigračnú politiku, pretože imigrácia je úplne iná vec než radikalizácia, ale ak dokážeme pomáhať pri imigračných politikách znižovať radikalizáciu, tak je to určite našou povinnosťou. Máme plán v rámci EÚ na integráciu a imigráciu. Budem na tom spolupracovať s kolegami, pretože na to, aby sme sa dostali vpred, tak potrebujeme naozaj tímového ducha, tímovú spoluprácu. Ďakujem pekne. Naozaj veľká vďaka pre všetkých a všetkým kolegom, ktorí tu zostali až do konca. Chcem poďakovať aj tým, ktorí prišli na začiatku a naozaj vydržali tu s nami tieto tri hodiny. Ďakujem za vašu disciplínu a trpezlivosť a za váš čas. Dostávame sa ku koncu. A Dezignovaný komisár, pán Julian King, má 5 minút na záverečné slovo. Poprosím vás, aby ste tu ostali ešte chvíľočku potom. Ja tiež už chcem zutekať rýchlo, ale ani ja nezutekám. Pardon, ja som to povedal nahlas, to som úplne nechcel. Ale poprosím vás ešte dve vetičky, potom vydržte, kým poviem, pretože si demokraticky rozhodneme o tom, akú pozíciu bude mať dezignovaný komisár. Takže po skončení prejavu záverečného pána dezignovaného komisára. To ešte chvíľočku vydržte. Takže pán King, máte 5 minút maximálne. Ďakujem za slovo, pán predseda. Ďakujem všetkým členom tohoto výboru. Vďaka za otázky a vďaka za vašu pozornosť pri počúvaní mojich odpovedí. Tak uvidíme, či sa mi podarí vyhrať nad tými hodinami aspoň tentokrát. Myslím si, že z tých z toho dialogu, diskusie, rozhovorov posledných pár hodín je vidieť, že nás jasne vyplynulo, že nás čaká veľká kopa práce. A ak budem potvrdený vo funkcii komisára, tak s tým chcem, s touto prácu chcem začať čím skôr. A považujem sám seba za plne zodpovedného práve tomuto výboru a veľmi rád by som, aby sme vytvorili si čo najúžší vzťah naši Občania uh, sú si veľmi dobre vedomí hrozie vyplývajúcich z terorizmu, organizovaných zločinu a právom očakávajú, že spoločne urobíme všetko preto, aby sme adekvátnym spôsobom zareagovali. Potrebujeme reagovať koordinovanie, komplexne a spoločne. Potrebujeme naozaj spoje sily, aby sme využili všetky opatrenia, ktoré máme, aby sme bojovali proti terorizmu a veciach, ktoré ho podporujú a pod, posilnili svoju obranu. To všetko je treba robiť tak, že budeme rešpektovať hodnoty a základné ľudské práva. Ak súhlasíte, ak ja budem potvrdený, tak naozaj sa nasadím všetkými svojimi silami, dám do toho hlavu aj srdce, aby sme naplnili svoje ciele. A cieľom je zabezpečiť slobodu všetkých ľudí, ktorí žijú a cestujú v EÚ a aby sme to dokázali e, pri zachovaní základných hodnôt a slobôd. A to je najlepší spôsob, ako zabrániť radikalizácii aj organizovanému zločinu. A ďakujem veľmi pekne a vďaka za pozornosť. Takže ďakujem pekne, že ste zareagovali na e, moju výzvu a naozaj neutekáte, takže Poprosíme pána Kinga. E, myslím e, si, že ste si získali veľké preferencie už tým, že ste z tých 5 minút využili iba 3. To je naozaj hrdinský výkon. Budeme mať stretnutie koordinátorov zajtra, 13. septembra v útorok o 9. ráno. Koordinátori e, vašim menom potom budú hodno- rozhodnú podľa formálnych pravidel o tom, či pán King splňuje tie požiadavky na to, aby mohol byť potvrdený do, do, do funkcie koordinátora a budeme o tom rozhodovať zajtra o 9. E, budú o tom hlasovať koordinátori. Ak máte nejaký problém alebo niečo chcete povedať, ozvite sa ešte teraz, ak nie, postarajú sa to koordinátori. Na mne teraz už je len vyjadriť vďaku za to, že tu dnes boli hlavne člen výboru Libe aj AFET a aj ostatným kolegom, ktorí sa dnešného jedania zúčastnili. Ďakujeme všetkým tým tvrdopracujúcim členom výboru LIBE, ktorí boli naozaj neúprosní vo svojich otázkach. Pán rezignovaný komisár, ďakujem za toto vynimočné sedenie. Už vás zrejme v kariére nič také podobné nečaká. Ale naozaj Bezpečnostnú úniu berieme vážne, ako ste mohli vidieť. A ak sa pozriete na Twitter, tak e, to navonok vyzerá ešte o mnoho zaujímavejšie a e, určite vzrušujúcejšie a videli ste určite v príkladní tých otázok v priebehu toho sedenia, že to tu berieme vážne. A ďakujem vám ešte raz, kolegovia, ďakujem vám, pán King.